E, presný a bez držania začneme naše zasadnutie. Ako vidíte, z programu zasadnutia prvý bod sa týka návrhu uznesenia e, správy e, o pokroku Turecka za rok 2009. A teraz už e, bez ďalšieho zdržania odovzdám slovo pani spravodajkyni Omen Reuten, ktorá nám popíše tie základné črty svojej správy. E, momentálne je e, k dispozícii táto iba v angličtine mimochodom. A ešte pre úplnosť informácií vám chcem povedať, že dnes popoludne budeme môcť sa vrátiť k téme rokovaní sa Tureckom. Stretneme sa s, s, s tureckým ministrom pre európske záležitosti a hlavným vyjednávačom. A slovo už máte teraz naozaj vy, pani Homen Reuten. Ehm, geachte collega's, nog niet iedereen is erg matineus. Eh. Vážené kolegyne, kolegovia, všetci sú eh, ešte, všetci sú eh, už tu, dúfam, takto skoro ráno. Takže myslím, že môžeme začať. Takže pokiaľ ide o správu o pokroku Turecka, je dôležité spomenúť, eh, čo je dôležité aj pre našu eh, kredibilitu, eh, že je potrebné objektívne a vyvážene hodnotiť pokrok Turecka. S mojimi kolegami, z Evou, som sa práve o toto snažila aj tento rok. Som e, veľmi rada konštruktívnym príspevkom niektorých kolegov, ktorí prispeli k mojej práci. Ale dúfam, že tieto e, e, nevyústia do príliš veľkého množstva pozmeňovacích návrhov, pretože už v aktuálnej forme je správa pomerne vyvážená. A vychádzam zo správy komisie, aj z diskusí eh, v EU, aj eh, na poli Turecka, ktoré som mala v posledných eh, mesiacoch v časti. Tu spomíname kritiku v časti, objektívne pokroky Turecka. A týmto postupom chcem naozaj podporiť Turecko, stimulovať ho na jeho ceste. Je tu aj široká verejná diskusia, ktorú treba spomenúť, e, ktorú zahájila turecká vláda na tému Kurdov. E, teda ide o diskusiu v Turecku, túto treba podporovať. je teda potrebné konštruktívne e, pracovať. Vyhlásenia deklarácie e, zámerov, to je jedna vec, ale musí potom, musia tieto potom vyústiť do konkrétnych krokov e, na všetkých úrovniach e, spoločnosti. A ja by som teda chcela vyzvať príslušné strany, aby využili túto príležitosť. A potom ďalší bod, prístupový proces, politické kritéria, Minulý rok sme neurobili, e, sa sa neurobilo e, veľa pokroku, v iných e, práve naopak a dokonca sa aj dobre aplikovali. Spomeniem pár príkladov práva žien. Je tu vynikajúci právny rámec, ale zneužívania alebo napríklad nutené manželstva nie sú dostatočne sankcionované v praxi. E, na to je potrebná zmena mentality, ale aj lepšie riadenie procesov. Toto isté platí pre mučenie, pre e, politiku boja proti korupcie, takže treba e, dodržiavať zásady právneho štátu. A tretí bod, uplatňovanie zákonov. Toto súvisí s ďalšou nutnosťou, teda radikálnou reformou súdnictva. E, občania musia mať dôveru v efektívne a nezávislé e, súdnictvo, ktoré by e, rýchlo pracovalo. Vláda v tejto súvislosti predstavila dobrú stratégiu, ktorú vypracovala e, v kontakte a za podpory zahraničných partnerov aj európskych. A ja dúfam, že vláda aj opozícia spoločne dospejú v tejto oblasti ku konkrétnym e, výsledkom. Pán predseda, teraz pár špecifických bodov. Tie negatívne e, otázky práva náboženských menšín, ja a moja skupina pripisujeme tomuto bodu v správe veľkú dôležitosť. Je to bod, ktorý e, kde teda Turecko môže ukázať dobrú vôľu, e, napríklad e, voči gréckému patriarchovi. V tejto súvislosti toho zaznelo veľa, ale udialo sa toho málo. Potom sloboda tlače a sloboda názoru v tejto súvislosti treba e, spôsob e, spomenúť problémy, ktoré mala jednotlačová agentúra a takisto sa obávam aj pokiaľ ide o, o cenzúru určitých internetových stránok. Treba sa teda zaoberať touto otázkou slobody médií v Turecku. Existujú v tejto krajine totižto konglomeráty, ktoré instrumentalizujú e, médiá e, za účelom svojich vlastných záujmov. A potom sociálny dialog, e, odbory. Nie je to formalita, je to naozaj čas pre reformy. Napríklad právo, štrajkové právo. V prípade kolektívneho vyjednávania by tu mala byť aj reálna možnosť pristúpiť k štrajku. Toto by malo byť pravidlo. A potom dohody e, e, s Medzinárodnou organizáciou práce, tie sa nedodržiavajú a potom ankarský protokol. Proto, tento protokol treba tiež aplikovať. E, inak teda rokovania s Cyprom budú viaznuť. A takisto je potrebné približovanie sa E, Turecka a Arménska. Je to historická príležitosť, ktorú treba využiť. A e, dohoda v oblasti Nabuko, to je dôležitý signál. E, rokovania z EÚ sú veľmi zásadnej povahy. A potom ešte posledná poznámka, pán predseda, polarizácia spoločnosti a politiky. Z môjho pohľadu zabraňuje reformnému procesu ja si myslím, že je to škoda, pretože blokuje spoločnosť aj jej modernizáciu. Ide o reformy, ktoré sú nutné, naliehavé, nie pre Európsku úniu a pre perspektívu e, smerom k EÚ, ale pre občanov Turecka, tak aby Turecko sa mohlo stať prosperujúcim moderným štátom. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozornosť a e, už sa teším na e, príspevky kolegov k mojej správe a želám si, aby sa nám podarilo e, ponechať správu pokiaľ možno do najväčšej možnej miery v aktuálnej forme, takže prosím kolegov, aby ne pripravovali príliš veľký počet pozmeňovacích návrhov, ktorí by text urobili menej jasným. Ďakujem vám za to, že ste boli taká stručná vo vašich eh, vyjadreniach, ale pritom ste spomenuli eh, mnoho bodov. Prejdeme teraz k diskusii. Eh, rečnícky čas bude už od začiatku obmedzený. Začne pán Ovid na dve minúty. Uh, well, uh, I'd just like to congratulate Ria aby som pogratuloval Rii, myslím, že je to vyvážená správa, naozaj veľmi dobrý začiatok práce a spolu mojim priateľom Remondom demokratickej skupiny urobíme všetko, aby sme spolupracovali. Myslím, že stratégia rozšírenia z minulého týždňa ukázala, že tu môže byť konsenzus v, tomto, v tejto dohode medzi EÚ a Tureckou e, my zdieľame obavy pána Broka. Kodanské kritéria sú v popredí a plne podporujeme túto vec. Chcem silne súhlasiť s tým, čo hovorí pani Reuten, že potrebujeme reformy nielen pre eh, mm, Európsku úniu, ale pre Turecko samotné. Musíme rešpektovať aj právny štát a v tejto súvislosti kritika, ale nie odsudzovanie eh, hlavne čo sa týka tých špeciálnych eh, mediálnych skupín potom e, kapitola o energetike musí byť otvorená. V správe komisie o pokroku sa hovorí o tom, čo sa v Turecku deje v posledných rokoch, ale myslím, že sú oblasti, kde by sme mohli mať viacej podrobností a možno by bolo dobré na tomto ešte zapracovať. V súvislosti s tým, ako bude vyzerať naša správa, dva body. Správa komisie sa pozerá e, dozadu, meria pokrok. Toto uznesenie by sa malo pozerať dopredu. E, malo by to byť motivačné pre našich tureckých priateľov, aké reformy môžu dosiahnuť v nasledujúcom období v domácej politike, tam, kde je to možné, e, pokročiť v reformnom procese a po druhé, čo urobili v Arménsku, v kurskej otázke. Ešte stále e, sú, zostávajú mnohé problémy, ale toto sú zásadné veci, ktoré neboli anticipované a musíme Turecku uznať jeho zásluhy za e, úspechy, ktoré v tejto oblasti dosiahlo. Ďakujem, pán Na dve minúty má slovo e, kolega Lambsdorff. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem kolegyni eh, Omen Reuten, ktorá ako obvykle predložila eh, vynikajúci podklad pre ďalšiu prácu. Materiál je jasný a vyvážený. Určite ešte sa budeme zaoberať ďalšími ťažiskami, napríklad problematika eh, slobody vyjadrenia názoru. Moja politická skupina jej bude chcieť venovať väčšiu pozornosť správa komisie v tomto smere sa vyjadruje až, dalo by sa povedať, nediplomaticky. My budeme musieť v tomto smere ešte niečo urobiť. Je to paradox, na jednej strane existuje otvorené diskusie o mnohých otvorených témach, na druhej strane neexistuje postačujúci právny rámec, v ktorom sa to celé odohráva, takže e, sa dostávame k otázke náboženskej slobody. Pre liberálov možno nie je taká dôležitá ako pre EPP, ale je to základné ľudské právo, o ktorom treba diskutovať. Hovorilo sa tu o, diplomácii a demokracie, treba rozlišovať. Richard má pravdu, je veľmi pozitívne, že s Arménskom boli dosiahnuté tieto pokroky. Každopádne rozhodujúci je demokratický vývoj v krajine a na tom by nám malo záležať. Ešte dve pripomienky k téme diplomácia. Áno, e, tá záležitosť s Arménskom, to je v poriadku. O e, pokrok, ktorý bol dosiahnutý, aby som si želala, aby sme pri aplikácii Ankarského protokolu e, mohli zaznamenať podobný pokrok. Tomu tak nie je, ale z diplomatického pohľadu som trochu zarazený, keď prezident Ahmad Tinejad eh, je označený tureckým prezidentom ako priateľ a eh, prezident eh, Sudánu je prijatý v Istambule, ktorý je vlastne stíhaný Medzinárodným trestným tribunálom. Takže naozaj nevieme, aké zámery má turecká vláda. Takže celkovo vzaté je to vyvážená správa, návrh správy. Ja som presvedčený, že môžeme na tomto základe dobre pracovať. Ďakujem. Ďakujem, pán Lamsdorf. Slovo má kolega Vajgl na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. mamo... Máme pred sebou na stole skutočne vynikajúcu správu. Je to správa veľmi analytická, je to správa postačujúco diplomatická, aj postačujúco politická. My sme politici a preto nás zaujíma najmä politické hodnotenie. Myslím si, že v tejto správe je veľmi dobrá rovnováha medzi skutočnosťou, že Turecko je komplikovaná, veľká multinárodná krajina, kde sa naša kultúra a tradície stretávajú s veľkými inými tradíciami a spoločnosťou a harmonizácia je určite dlhá cesta. Myslím si, že zo strany európskych politikov v ostatných rokoch sa sme mali možnosť eh, počuť eh, sťažnosti na eh, adresu Turecka. Myslím si, že Turci si veľa vecí uznali a Myslím si, že takýchto veľmi kritických vyjadrení by sme sa mali vyvarovať a v tejto správe ich ani nenachádzame. Chcem sa pripojiť k slovám kolega Lambsdorfa ohľadne jeho eh, slov, eh, že musíme veľmi citlivo vnímať všetky záležitosti súvisiace eh, so slobodou tlače, s so dodržiavaním ľudských práv, so záležitosťami rovnosti pohlavy a tak ďalej. Takže Turecko je náš partner. Turecko je náš partner eh, na celom svete v rámci mierových operácií, eh, na ktorých sa Európska únia eh, podieľa, na ktorých sa NATO podieľa. Ďakujem. Ďakujem, pán Weigl. Slovo má kolega Mauro na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Keďže máme vymedzený čas, budem sa sústrediť iba na jeden jediný aspekt vychádzajúc e, teda z vynikajúcej práce kolegyne Omen Ten teda pôjde o hodnotenie regionálnej politiky tureckej vlády, pričom teda e, využíva e, značnú stabilitu, ktorú už zaznamenáva mnohé roky v tejto oblasti. Vysvetlím to. Turecko klope na, dveri, e- na dvere Európy a robí veľké pokroky na to, aby e, sa tam dostalo. Na druhej strane tu máme aj Turecko, ktoré e, teda odkazujúc na politiku, ktorú vyvíja, pokiaľ ide o turkofónne národy v, v Číne, v Mezopotamii, v, na Sibíri, sa snaží byť vedúcou krajinou v stredovýchodnej Ázii. Um, ako už povedal kolega Lambsdor, v tejto súvislosti je vytvorenie vzťahov s krajinami ako Irán, Irak a Sýria ehm, spojené s otáznikom, ehm, či tieto stratégie sú kompatibilné eh, s všeobecnou politikou EÚ. A preto si myslím, že musíme dávať pozor a musíme vedieť hodnotiť a zaradiť vzťah Eh, medzi eh, teda eh, ašpiráciami Turecka stať sa členom EÚ a krokmi Turecka na globálnej úrovni, pretože dopady sa neobmedzia na priateľské tóny s Ahmadžinejadom. Ahmadži, ale môže to ísť naozaj o strategické dopady tureckej politiky, ktoré by som e, momentálne e, sa neodvážil definovať konkrétnejšie. Ďakujem pekne, pán Mauro. Slovo má kolega Atkins na dve minúty. Pán predseda, ďakujem pekne. Chcem len poukázať na jeden aspekt e, tejto výbornej správy, Včera som sa stretol s gréckým Cypriotom Fenim Gustom e, spolu s jeho dvomi kolegami. E, bola tu vždy taká dvojznačnosť ohľadom e, vstupu Turecka či som presvedčený alebo nie o tom, že Turecko musí vstúpiť, ale je jasné, že vzťah Turecka k Cypru je niečo, čo ešte stále je bolestivé nielen na ostrove, ale aj medzi Cyperčanmi a ich greckými kolegami a musíme jasne povedať, že my nie sme spokojní s tým, že táto vec sa zablokovala mohol by tu byť malý posun tam a malý posun zasa niekde inde, ale nič menej je tu stále zablokované, je to zablokované a poznám aj tureckých, aj gréckych Cyperčanov, ktorí vždy hovorili, že Cyprus na prvom mieste a Turecko a Grécko až na druho. zná sa, že nezdajú, nemajú interne až tak veľa problémov, ale môj priateľ mi povedal, že vzťahy s tureckými Cyperčanmi boli veľmi dobré ale my potrebujeme pohyb, posun zo strany Turecka Mm, je tu možno priestor pre pozmenujúci návrh, aby sme posilnili našu požiadavku na Turecko, aby prestalo byť eh, také nejednoznačné. Uznalo, že toto je kľúčová otázka. Nikozia je jediné rozdelené hlavné mesto v Európskej únii, ak nie aj vo svete a ešte stále tieto veci sa neriešia. Čiže vyzývam našu spravodajkyňu, aby venovala naliehavo pozornosť eh, tomuto prípadu a možno, ak bude potrebné, tak e, budeme akceptovať pozmeňujúci návrh, ktorý pôjde týmto smerom. Ďakujem. Ďakujem, pán Atkins, slovo má kolegyňa Flodr, predsedníčka e, skupiny. E, teda... Ďakujem pekne, pán predseda. Je už zvykom, že vždy dávame slovo vedúcim delegácií. Možno trošku len e, stručne k diskusii správa pani Reuten. E, je výborným základom pre diskusiu a prácu nášho výboru. Chcem jej poďakovať za snahu, ktorú vynaložila e, jednak preto, lebo táto správa správne hovorí v prvých odsekoch e, a v závere, aké, aký je pozitívny pokrok a aké sú povzbudenia Európskeho parlamentu adresované tureckým orgánom a občianskej spoločnosti v Turecku. Podľa mňa to je veľmi pozitívne. K kodaňským kritériám by som chcela možno navrhnúť e, také e, drobné zmeny, ktoré podľa mňa hovoria, že sú preto, lebo naše správy sú vždy komentované v tlači a mm, táto správa je užitočná, má posilniť politický pohyb, pohyb e, všetkých hráčov, ktorí sa snažia o lepšiu demokraciu a rešpektovanie ľudských práv v Turecku. Bolo by podľa mňa vhodné rozličným líniám základných práv dať proporciu, ktoré sú, proporcie, ktoré sú primeranejšie. Možno, že nie je príliš e, rozumné dávať tam špecifický odsek k náboženským menšinám, zatiaľ čo zásadná otázka uh, E, slobody odborov sa nerieši iba úplne na konci e, kodenských kritérií v jedinom odseku, hoci toto sa týka právo na, práva na štrajku, slobody odborov, že to je e, podmienka otvorenia kapitoly. Podľa mňa toto si zaslúži väčšie miesto, aj sloboda slova. Mm, takáto zásadná sloboda musí mať jasnú proporciu Čiže určite bude treba e, zreorganizovať e, tento text v rámci diskusie o správe. Prosím vás, prekročili ste rečnícky e, čas. Prosím vás o ukončenie príhovoru. Prepačte, diskutujeme. Ja predsedám delegácii pre vzťahy s Tureckou, takže ja by som chcela predsa len povedať niekoľko vecí k tejto diskusii. Ešte som neskončila. Myslím, že tu chýba odsek o právach migrantov a žiadateľov o azyl. Chýba tu takýto odsek. Viete, že Rada Európy sa týmto značne zaoberala a keďže chceme e, rokovať znovu o readmisných dohodách, čiže toto sa mi zdá úplne zásadné. Potom by som navrhla zmienku, a tu už končím, pán predseda, zmienku k perspektíve prístupu. Mali sme, včera sme u, hovorili o posilnenom štatúte Maroka a myslím si, že z monitoring e, Turecka sa musí opierať o skutočnú perspektívu pristúpenia Turecka do EÚ, e, pretože inak e, by sme boli kritizovaní a to oprávnenie za to, že organizujeme partnerstvo e, na dvojitom základne, posilnení štátu je určite menej záväzný. Toľko, ďakujem za vašu trpezlivosť. Ďakujem za, e, za toto, ja som to uznal, ale e, naposledy. Chcel by som pogratulovať pani poslankyni Omen Rajten za skutočne veľmi objektívnu správu, ktorá odráža dobré realitu Turecka e, a spomína aj negatívne body e, a je správne, aby náš e, parlament ich naďalej spomínal. Turecký E, pracujúci nemajú e, také isté právo na prácu ako e, na štrajk bez toho, aby sa museli báť nejakých sankcií. A takisto tam má aj armáda veľmi silnú úlohu ešte stále. A pokiaľ ide o vzťahy s Arménskou, tieto sa musia naozaj silne zmeniť a potom, pokiaľ ide aj o e, postupy voči e, Kurdom, e, v posledných rokoch tam nedošlo k nejakej dohode. Je potrebné, aby Turecko v prvom rade skončilo s prenasledovaním Kurdov a štátne štruktúry Turecka musia byť také, aby umožnili všade uplatňovať právny štát. Je potrebné, aby Turecko urobilo to, k čomu sa už zaviazalo voči EÚ, teda napríklad, aby otvorilo e, e, svoje e, letiska a e, prístavy cyperským e, lodiam a lietadlám. Neurobil tak doteraz. Takisto sa Turecko zaviazalo, že vyrieši cyperskú otázku. Zatiaľ sa ostalo iba pri slovách. Takže treba Turecko tlačiť, aby vyriešilo problém, ktorý sa týka všetkých. A nemôžeme ehm, ignorovať skutočnosť, že Európa odmienia Turecko tým, že otvorilo, otvorila ehm, energetickú kapitolu a ehm, pritom sú tu ešte naozaj nevyriešené mnohé dôležité otázky. Turecko v nich ešte nepokročilo. Je tu pozitívny vývoj, e, e, vážené kolegyne, kolegovia. My, e, Cyperčania, by sme boli prví, keby naozaj k takémuto niečomu došlo aj na konkrétnej úrovni. Ale prosím, berte na vedomie naše hodnotenie a naše skúsenosti, pretože my naozaj priamo poznáme tieto problémy. Ďakujem pekne, pán poslanec Kovačev, na dve minúty. Grazie, signor presidente. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcel poďakovať pani Omen Reuten za dobrú a vyváženú správu. Uznávame turecký pokrok v niektorých oblastiach, v hospodárskej oblasti, oblasti ľudských práv. Je tu pokrok vo vzťahov so susednými krajinami. Rád by som vás upozornil na dva aspekty. Viete o problémoch medzi e, Tureckom a Bulharskom. Nie je tu dohoda medzi týmito dvomi krajinami. A je tu problém s bulharskými utečencami. Chcel by som, aby pani Reuten toto zapracovala do správy. Pre mňa je znepokojivé, keď turecký minister zahraničných vecí navštívi niektoré štáty Balkánu, e, napríklad ide do Sarajeva a povie, že prítomnosť e, otomanov na Balkáne bola pozitívna a že keď minister zahraničných vecí povie, že Turecko chránilo veľkú časť obyvateľstva Balkánu. Nebolo to tak. Ja si nemyslím, že turecký minister by toto malo povedať, keď Turecko klope na dvere EÚ. Ďakujem. Pán Mauro Nikolás, dve minúty. Ďakujem pekne. Chcel by som za svoju stranu povedať, že je veľmi dôležité, aby sme e, hovorili alebo zmienili sa o vzťahoch, e, dobrých susedských vzťahoch s Tureckom a susednými krajinami. Predložený text je podľa mňa uspokojivý a vyvážený, ale chcem um, povedať, že niektoré kroky Turecka prinášajú riziko, že nebudú považované za kroky dobrej vôle. Je tu síce vzťah s Arménskom, ale nie je tu skutočná zmena, pokiaľ ide o vzťah Turecka s týmto susedom. K cyperskej otázke musím povedať, že by sme potrebovali sa vysporiadať s rizikom že Cyprus bude kolonizovaný Tureckom. Naša kolegyňa by mohla pridať vetu v tom zmysle, že akýkoľvek pokus o kolonizáciu je nepripustný a Turecko neurobilo nič, pokiaľ ide o Cyprus. Žiadny zo záväzkov Turecka nebol rešpektovaný, žiadny z prísľubov. Naša kolegyňa hovorila o diskusii eh, s, so starostom Famagusom. Máme na Cypre mesto duchov. Famagus eh, je to eh, naozaj duch, ktorý nám tu zostal zo 64. a protokol z Ankary sa musí okamžite aplikovať. A na záver by som chcel povedať, že otvorenie energetickej kapitoly Ja som úplne proti e, súčasnému vývoju situáciu. Ďakujem pekne, pán Mavro Nikolás a pani Bosko dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som najprv sa poďakovať kolegyni Omen Ruiten. Myslím si, že je to naozaj veľmi dobrý pracovný podklad, vyvážený ako vždy. Rada by som sa však viac dozvedela o e, právach žien. Sice to tu e, zaznieva a považujem to za e, pozitívne, každopádne je potrebné tam spomenúť rovnosť pohlaví. Historické kroky už boli dosiahnuté v rámci vzťahov s Arménskom. A my ako parlament sme sa vždy zasadzovali za zlepšenie situácie. Osobne eh, by som povedala, že pomery sú prirodzene komplikované. Turecká vláda skutočne prejavila veľkú odvahu a to by sme mali podporiť a mali by sme to aj jasnejšie takto povedať, že za tým ako parlament stojíme. Potom, čo sa týka otázky slobody vierovýznania, je veľmi dôležité, aby boli chránené práva eh, kresťanskej menšiny. Eh, každopádne potrebujeme eh, mať komplexný pohľad na túto problematiku. Nejde len o kresťanské slobody. Samozrejme, sloboda vierovýznania je základným právom, za ktoré sa my, Európania, musíme zasadzovať. Takže musíme to hodnotiť komplexne. A čo sa týka vzťahov, komisár povedal, že bilaterálne vzťahy by e, v rámci e, rokovaní nemali byť žiadnou prekážkou, ako v minulosti e, medzi Chorvátskom a Slovinskom. Rada by som poznala presný názor pani spravodajkyne. Ďakujem, pani Boskurt a pani Kopa. Ďakujem, pán predseda. Najskôr by som chcela zablahoželať e, našej spravodajkyni, ktorá aj tento rok predložila veľmi vyvážený text. Chcem upozorniť na dve veci a chcem poprosiť o komentáre. Pokiaľ ide o ankarský protokol, v správe z minulého roku pani Omen Reuten žiadala, aby sme stanovili termín pre ratifikáciu a uplatnenie tohto protokolu v texte tohto roku. Nie len, že tento termín tam nefiguruje, ale navrhuje otvorenie kapitoly o energetike. A ja si kladiem otázku, ako je možné, že krajina, ktorá rokuje s 26 členskými krajinami z 27, že sa tu žiada o otvorenie takejto kapitoly. Eh, dve, dva ešte dve veci. V minulom roku pani Omen Reuten upozornila na potrebu zachovania e, multikultúrneho charakteru dvoch ostrovov a tohto roku to v to správe nie je. Chcem vedieť prečo. Na dve minúty pán Tanok. Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Mm, nepotrebujem ani dve minúty. Chcem zablahoželať e, v mene skupiny ECR pani Omen Reutern za vypracovanie tohoročnej, veľmi stručnej, ale komplexnej správy. Podľa mňa je veľmi vyvážená a pokrýva všetky hlavné oblasti. Chcem len upozorniť e, výbor na odsek 32, kde podľa mňa možno drobné posilnenie posolstva je potrebné E, politický kapitál, energia vynaložená na ukončenie embarga s Arménskom. E, prezident Sarkozy e, definoval veľmi silnú arménskú diasporu a memorandum o porozumení bolo podpísané, protokol bol podpísaný okamžite ďalší deň. Turecký premiér povedal, že nevynímajúc všetko, čo sa urobilo, nie je pripravený E, toto presadiť v národnom zhromaždení. Mohol to urobiť veľmi jednoducho, kým sa nevyrieši problém Náhorného Karabachu, vzhľadom na to, že toto priamo nahráva veľmi nacionalistickým hnutiam v Baku a v Azerbajdžane, ktoré e, v jednej etape boli pod tlakom vyriešiť problém a teraz e, a všetky tie prostriedky, ktoré e, plynú do vreciek jednotlivých vlád, ja si teda myslím, že by sme mali vyslať silnejšie posolstvo, možno nie podmienky, ale uh, ľutovať, polutovať tú skutočnosť, že turecká vláda e, ustúpila zo svojich dohôd. V každom prípade vo všetkých ostatných aspektoch som veľmi spokojný s touto správou. Pokrýva všetky e, otázky, ktoré sa týka náboženských menšín, práva žien, kresťanov, syriakov, e, gréckych ortodoxných veriacich a teda veľmi dobré, Ria, a vš- m, mm, som spokojný. Ďakujem, pán Tanok. A na záver svojim dvojminútovým rečníckým časom uzavrie zoznam rečníkov pán Bodo. Pani Bodo. Είναι διπλωματική όντω η έκθεση τη κυρία Χόμεν. E, správa pani Omenreiter je naozaj veľmi diplomatická, zdôrazňuje postup v určitých oblastiach, ale sú tam ešte veľké problémy, ktoré musí e, si uznať Turecko a musí posilniť v tejto oblasti e, reformy, prijať a aplikovať zákony. Nede iba o, komunikačnú politiku. Je tu téma e, e, rovnosti e, rodov, slobody tlače, práv žien, otvorenia sa voči Armencom a Kurdom. V tejto oblasti síce súhlasíme s prijatými krokmi, ale nemali by to byť iba mediálne kampane a kozmetické zmeny, pokiaľ ide o Cyprus a nedošlo k aplikácii ankarského protokolu. Nič sa tu vlastne neudialo. Eh, ešte stále eh, turecká armáda okupuje 37 Cypru, teda eh, teritoria EU. Pokračuje persekúcia gréckých cypriotov v okupovaných územiach. Je tam ešte stále blokovanie letísk. Mesto Famagosta je ešte stále blokované, napriek tomu, že si OSN žela pravý opak takisto aj práva um, utečencov nie sú dostatočne dobre ošetrené, sú tam takisto zmiznuté osoby, takže my nesúhlasíme s tým, aby sa otvárali s Tureckom nové kapitoly ako životné prostredie a energetika za takýchto okolností. A pokiaľ ide o Cyprus, e, táto otázka e, si v návrhu uznesenia, myslím, zasluhuje väčšie e, postavenie. Ďakujem pekne, pani Papadopoulos. A teraz za komisiu pán Filori, ale prosím, neprekročte 5 minút ako rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemyslím si, že potrebujem až 5 minút preto, aby som ocenil za komisiu túto správu. Celkovo je veľmi vyvážená, odráža veľmi presne situáciu v Turecku. E, je to taký sumár podľa nás korektný a presný toho, čo sa udialo počas posledných rokov a e, vytvára určitú perspektívu k tomu, čo ešte treba urobiť, aby Turecko pokročilo v rozličných oblastiach, ktoré táto správa pokrýva. Možno e, nejaké dodatočné úvahy e, k proporciám, ktoré e, sa venovali niektorým základným právam v porovnaní s ostatnými, v súlade s tým, čo povedala pani Flotre pred chvíľkou. Možno Hm, by, tu bola, by sa dalo zvážiť, e, ako to preorganizovať. Niektoré základné slobody si zasluhujú väčší priestor v texte oproti ostatným a mm, Ria, poslal som vám e, naše úvahy, pokiaľ ide o úvodné ustanovenia e, spojené so správou komisie a poprosím vás, aby ste si ich preštudovali. Ak sa zmienujete o správe komisie, povedať, že komisia povedala, že počas posledných rokov sa dosiahol malý pokrok. To možno nie je presne ten tón našej správy. My samozrejme sme otvorení e, k diskusiám, ale ešte raz chceme zdôrazniť, že táto správa má výbornú kvalitu a blahoželáme vám k tomuto textu. Ďakujem. Ďakujem, pán doktor Filori. A ako vždy uzavrie e, kolo vystúpení spravodajkynia. Nech sa páči teda, pani Omenreuten. Ďakujem. Pán predseda, e, budem sa venovať jednotlivým e, bodom, ktoré boli spomínané v správe, ktorá musí dodržať určitú dĺžku celku, mm, teda v tejto správe sa nemôžu nachádzať a nemôžno do nej zakomponovať všetky prvky, ktoré tu dnes boli spomenuté. Bulharsko napríklad spomínal môj kolega. Pán predseda, minulý rok e, bolo aj Bulharsko predmetom e, správy. Ja som sa pokúsila urobiť správu vyváženou a pokúsila som sa E, zamerať na tie veci, kde musíme byť skutočne kritickí, avšak aj objektívni a pozitívni všade tam, kde sa e, život e, v tureckej spoločnosti vylepšil. Po tejto správe musia nasledovať ďalšie a musia byť urobené ďalšie kroky a to som chcela svojou správou povedať. Poprosím vás, nenarúšajte túto vyváženosť v správe. Ešte niekoľko slov k politickým kritériám. Vždy som tvrdila, e, že e, srdcom a základom spolupráce v Európskej únii sú kodaňské kritériá. Dôležité je, e, že práva jednotlivca a práva kolektívu sú zakotvené v rámci právneho štátu a dôležité je v tomto smere e, vybudovať e, aj e, príslušnú mentalitu. Je škoda, že kolegyňa nebola počas mojej úvodnej prezentácie tu, pretože by bola sa dopočula aj o iných veciach, napríklad o štrajku z minulého týždňa. Pani Flotre, Samozrejme môžem zakomponovať do správy aj ďalšie detaily. Každopádne je veľmi dôležité, aby právo na slobodu vierovýznania bolo pevnou súčasťou správy. Keď si e, pozriem E, všetky rozpravy, ktoré v tomto smere sa uskutočnili, potom musím konštatovať, že je ešte potrebné veľa urobiť. Dúfam, že sa vám nepodarí e, presadiť váš pozmeňujúci návrh a dúfam, že sloboda vierovyznania bude e, možná v tejto krajine. Pán predseda, skutočne e, som sa pokúsila predložiť vyváženú analýzu, vyvážené posúdenie. Prečo musíme držať niekomu stranu? E, Nie je to potrebné. E, myslím si, že skutočne ten trest je postačujúci. Potrebujeme v Turecku mediálne skupiny, ktoré sú zdravé. Ešte niekoľko slov k tomu, čo ste povedali vy, pani Bosko. Všetko, čo e, sa v správe spomína v súvislosti s právami e, žien, je e, tam číselne uvedené, môžem citovať do nekonečna, ale to všetko budú stále len príklady a podstata správy sa tým nejako nezmení. Dúfam teda, že, nebudú predložené, že nebude predložených e, príliš veľa pozmeňovacích návrhov. A teraz k susedným štátom Cyprus, Grécko. V ostatnej správe, a kolegovia si na to pravdepodobne spomínajú, e, bol uvedený dátum 2009. Považujem naozaj za trochu divné, že opäť je tam dátum 2009 v 28. E, v bode 28 e, som e, formulovala, že je potrebné presadiť opatrenia okamžite, without delay. A to je dôležité, pán predseda, sú tam údaje ohľadne NATO, ohľadne Cyperu. Ak Turecko uzná Cyprus, potom budú všetky problémy vyriešené, potom všetko pôjde samospádom a aj energetická politika bude lepšie vyriešená. To všetko potom pôjde samovoľne. Takže je to jednoznačne uvedené takto v mojej správe a vyžaduje si to určité konkrétne kroky a to je teraz na tureckej strane. To som tým chcela povedať. A dúfam, že primerané kroky podnikne aj e, cypersko-grecké spoločenstvo. E, je oveľa jednoduchšie, ak preukážete, že máte dobré úmysly, potom je to aj pre Turkov jednoduchšie a budú, bude možné ukončiť úspešne negociácie. Vieme predsa všetci, že sa e, za toto zasadzujeme. Takže, pán predseda, spomenula som väčšinu vecí, ktoré tu odzneli v rámci rozpravy. Ďakujem všetkým za vaše slova chvály. A myslím si, že vo februári, keď sa bude hlasovať o mojej správe, sa nám podarí získať 99-percentnú väčšinu, pretože to je e, jasný signál voči Turecku. Ďakujem. Ďakujeme spravodajkyni za jej záverečné slova presné a vystižné. A o chvíľu prejdeme k nasledujúcemu bodu programu dňa. E, pôjde teda o výmenu názorov e, s e, baronkou Aštonovou, vysokou zástupkyňou a podpredsedničkou EÚ. Ja by som využil týchto pár minút, ktoré mám ešte k dispozícii aby som sa ešte venoval druhému bodu e, programu a povedal niečo o postupe, e, ako budeme pri našej práci pokračovať. Pani Atkinsonová, e, pán Atkins sa chce e, vyjadriť. Technická poznámka, prepačte, iba veľmi stručne k poslednému bodu, o ktorom sme diskutovali. Máme e, e, nejakú lehotu pre predostieranie pozmeňovacích návrhov a podobne? Eh, Áno, eh, správne. Eh, týmto termínom, toto lehotov je 9. december 12.00. To bolo naozaj potrebné upresnenie. A teraz sa už vrátim k úvodnému bodu nasledujúcej časti. Musím vám povedať, že bolo naozaj veľa žiadostí o slovo a presahujú čas, ktorý máme k dispozícii e, vzhľadom na e, konferenciu predsedov, aj teda čas e, pani Aštonovej, ktorá nemôže byť na jednom mieste teda viac než dve hodiny. Takže poprosil by som vás o to, aby ste dodržiavali rečnícky čas Takže budem posúvať podľa Deontovho systému, pokiaľ pôjde o rečnícky čas jednotlivých skupín. A ja sa vám už vopred e, uspravedlňujem za skutočnosť, že budem musieť naozaj prísne rešpektovať e, toto prerozdelenie rečníckého času budem postupovať naozaj veľmi disciplinovane, takže ak e, prekročíte resničky e, čas, vopred sa za to ospravedlňujem, ale nechcem porušiť toto pravidlo. Je nesympatické urobiť to, ale budem vám musieť odobrať slovo. E, takže po tomto úvode by som chcel poprosiť pani Aštonovú, aby vstúpila, aby sme mohli našu výmenu názorov s ňou. Dobre, takže prosím, eh, zaujmite svoje miesta, posaďte sa, aby sme mohli začať s našou prácou. Ide o výmenu názorov s pani Aštonovou. E, s veľkou radosťou ju medzi nami vítame. Je to pre nás cťou, že navštevuje náš výbor len pár hodín, dá sa povedať, e, po jej vymenovaní do tejto funkcie. E, táto vaša funkcia predstavuje naozaj mílnik v zahraničnej politike EÚ. Vlastne ide tu aj o finančné nástroje na diplomatickú činnosť e, koordinovanú diplomatickú činnosť 27 členských štátov EÚ. Pôjde teda aj o e, mierové misie, o e, vzťahy susedstva a o iné body zahraničnej politiky EÚ. Súvisí to teraz s uplatnením Lisabonskej zmluvy. ktorá Eh, teda priviedla so sebou tieto zmeny. Vaši predchodcovia boli pán Solana a pani Ferrero Waldnerová v, eh, v tejto funkcii a tým by sme chceli dnes eh, poďakovať za to, čo v tejto oblasti doteraz robili pre EÚ. Pani Aštonová, vaše vymenovanie za vysokú zástupkyňu Európskej únie ehm, súvisí e, s, aj e, s mm, vymenovaním novej Európskej komisie, ktorá teda prichádza v rovnaký e, čas a zároveň aj Európsky parlament začína svoj nový mandát približne rovnakom období. Ale došlo tu predsa len k určitým zdržaniam, pokiaľ ide o ratifikáciu Lisabonskej zmluvy, čo teda viedlo k určitému zdržaniu a súviselo to teda aj e, s znovu nastolením e, inštitucionálnej rovnováhy. My sme žiadali, teda v kontexte vášho vymenovania, e, či by bolo možné sa s vami stretnúť, aby sme diskutovali počas tých dvoch hodín, ktoré nám venujete, o výzvach, ktoré pred vami stoja. Jedna pripomienka k typu nominácií, e, ku ktorej došlo. Šéfovia štátov a vlád sa rozhodli nominovať ako zástupkyňu do tohto postu nejakého člena e, aktuálnej komisie. A musím povedať, že toto je voľba, e, na ktorú musíme nazerať ako na veľmi dobrú pre zahraničnú politiku EÚ pretože eh, je to voľba legitimovaná eh, želaním eh, Európskeho parlamentu. A táto dôvera vyrastá z úprimného a otvoreného dialogu medzi našimi inštitúciami. A vy, pani Aštonová, ako komisárka ste naozaj preukázali rešpekt voči našej inštitúcii e, vo vašej úlohe. A môjim želaním je, že aj vo vašej novej funkcii budete e, pokračovať v takomto citlivom e, prístupe a v pozornosti. Želám vám teda vynikajúcu prácu, pretože s týmto bude súvisieť. A e, teraz pôjde o to, aby ste v budúcich týždňoch vybudovali e, e, európske diplomatické služby, čo samozrejme bude súvisieť aj s konzultáciami Európskeho parlamentu a v duchu skutočnej spolupráce a medziinštitucionálnej rovnováhy, ktorú som už spomenula a ktorú aj vy, na ktorú ste sa vy stále odvolávali v vašej predchádzajúcej činnosti. E, dúfam, že zabezpečíte, že e, náš výbor sa bude môcť e, plne zúčastniť diskusí, ktoré budú predchádzať jednotlivé legislatívne návrhy, a ktoré budú súvisieť s ich vypracovávaním. Ale teraz už by som vám chcel udeliť slovo a chcel by som požiadať aj vás, ako som žiadala aj mojich kolegov, parlamente, aby ste obmedzili rečnícky e, čas svojich e, vstupov na približne teda 10 minút. A teda dúfam, že sa, nám buď, e, že sa vám bude s nami dobre pracovať. Nech sa páči, pani Aštonová. Uh, Pán predseda, vážení poslanci, najskôr veľmi pekne ďakujem za privilégium, že môžem pred vás dnes predstúpiť. Veľmi ma to potešilo, keď ste hovorili o tom, že ja som vždy rešpektovala e, túto inštitúciu. Máte úplnú pravdu, pán predseda, v tom, že ja chcem pokračovať v spolupráci s parlamentom tak e, intenzívne, ako to len bude možné. Ak dovolíte, tak ešte by som rada povedala, že Eh, tak ako som povedala, eh, smerom k INTE a ostatným eh, výborom, že dúfam, že to nebude len pri takýchto príležitostiach, že budeme diskutovať, ale aj vtedy, keď vy budete mať obavy, ktoré chcete predložiť a upozorniť ma na ne, takže to bude možné urobiť. Je to pre mňa veľká chvíľa, pretože včera vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a ja túto príležitosť e, som privítala s parlamentom. Akceptovala som túto pozíciu s ambíciou splniť e, svoje sľuby budem rešpektovať e, členské štáty v Európskej únie a ich občanov a teším sa na spoluprácu s predstavom rády, komisie a ministrami zahraničných vecí všetkých 27 členských krajín a samozrejme kolegami v komisii ako e, podpredsednička, keď nová komisia bude potvrdená vo svojom mandáte a pre, prichádzam pred vás v rovnakom duchu. Chcem e, s vami nájsť a preskúmať najlepší spôsob rozvíjania našich vzťahov návrhov a chcem slúbiť, že budem pokračovať v komunikácii s parlamentom otvoreným a pragmatickým spôsobom. Viem, že veľa sa povedalo o tom, či moje skúsenosti sú tie najvhodnejšie na takúto funkciu, ale Nikdy som nebola nejak úzkoprsá. Ehm, mám 28-ročnú skúsenosť s rokovaním, budovaním konsenzov a presadzovaním e, stanovisk a hlavne v posledných rokoch moje skúsenosti, e, dúfam, že ich uznáte ako relevantné, vhodné pre úlohu, ktorá ma čaká. Mm, verím v takú pokojnú e, diplomáciu a keď sa pozrieme na výzvy, ktoré nás čakajú, tak e, veci boli veľmi ťažké minulý rok a budovanie tejto dôvery medzi ľuďmi, spolupráca znamená, že naša viera je v našich rukách, náš osud je v našich rukách Eh, ľudia počúvajú, ale musia eh, byť schopní aj hovoriť. Musíme učiť, ale musíme sa aj my učiť. Môžem pracovať za kulisami, tak ako aj eh, v centre všetkého diania. Svoj, moju kariéru ako ministerka spravodlivosti v zdravotníctve, vedúca kabinetu v parlamente Spojeného kráľovstva a v Hornej snemovni a z vašej perspektívy ako komisárka pre obchod ma mm, podľa mňa vedú k tomu, že mám kvality dokumenty, ktoré sú potrebné. Práca, ktorú som urobila v súvislosti s USA, Čínou a Ruskom, um, toto bude čoraz významnejšie v práce, ktorá ma čaká v budúcnosti a som, bola som hlboko poctená, keď všetkých 27 členských krajín sa rozhodlo, že ja som bola tá správna osoba na túto prácu a um, pravdepodobne um, ste videli, že som bola trošku prekvapená v danom momente. Čo chcem robiť najskôr? Budem sa snažiť o kontinuitu v zahraničnej politike a vzdávam hold e, pánovi Solanovi a pani Waldnerovej e, kredit Európskej únie a kredit všetkému, čo urobili. E, viem, že prichádza čas na otázky, ale dovolte mi ešte povedať, že máme silnú reputáciu vo svete, založenú na hodnotách, ktoré vy a ja si ctíme a ctí si ich aj 27 členských krajín. Uh, hovoríme jasne a s presvedčením o základných výzvach, ktoré nás čakajú. Sme najväčší poskytovateľ humanitárnej pomoci a um, má, je nás 500 uh, e, miliónov, spolupracujeme a musíme urobiť všetko preto, aby sme uh, našu váhu presadili aj politicky. Čiže kontinuita, príležitosť revidovať a spojiť prácu, ktorú robíme na celom svete a chceme zabezpečiť, aby tieto funkcie do seba zapadali ako skladačka tým najefektívnejším možným spôsobom a e, Uvidíte, že nasledujúce týždne budem pracovať na návrhoch pre e, vonkajšie vzťahy a je to pre nás príležitosť ukázať silné vodcovstvo, budovať na tom, čo už existuje zo strany komisie a rady, ale chceme poskytnúť novú diplomatickú službu, ktorá bude pridanou hodnotou pre členské štáty a bude jedinečná vo svojom charaktere. Ďakujem. Ďakujem, pani Aštonová. Boli ste, uh, máte teda cnosť uh, presnosti a dochvíľnosti, to nám bude napomocné v tejto diskusii. A teraz uh, bude rečnícky čas obmedzený na dve minúty, až pokiaľ nevyčerpáme zoznam rečníkov. Ako prvý sa vyjadrí kolega Sala Franka, koordinátor uh, skupiny EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Aštonová. V mene EPP by som vám chcel zablahoželať k vašmu vymenovaniu aj k skutočnosti, že ste k nám do výboru prišli tak rýchlo, čo je e, dobrým e, e, znakom. V januári uvidíme, ako prebieha práca a ako to vlastne bude vyzerať v tejto zahranično-politickej otázke. Čo moju skupinu e, zaujíma je, či v tomto prechodnom čase ste pripravená skutočne vnímať parlament ako partnera, pokiaľ ide o tú zodpovednosť v tejto oblasti. Diplomatické služby samozrejme budú e, okamžite od vás závisieť, aj pokiaľ ide o rozvojovú pomoc ale chceli by sme vedieť, či máte teda presné predstavy o tom, ako bude vyzerať e, vaša úloha aj voči e, rade. E, jeden môj krajan povedal, že kam vojdete, E, e, vaša prítomnosť nepovedie k zápche ani vo Washingtone, ani v Tokiu, ani v iných hlavných mestách. O to nám, myslím, nejde. Nám ide o to, aby sme mali vynikajúcu spoluprácu, ktorá by zodpovedala zásadám a našim spoločným hodnotám. My si vážime vaše návrhy a apelujeme na vás. Pozerajte sa e, do diálky, angažujte sa za európsku vec a e, posilňujte e, teda inštitucionálne vzťahy. Pokiaľ e, sa teda nemohlo zhodnúť, e, nemohli zhodnúť všetky e, e, štáty. Na začiatku to nevadí. Dôležité bolo, že napokon sa 27 štátov zhodlo na vašom mene. Ďakujem. Slovo má ďalší kolega. Pani Aštonová, v mene socialistov a demokratov vás vítam na tejto pôde poprvýkrát ako vysokú zástupkyňu a podpredsedníčku Európskej komisie. Dve stránky jedného, jednej práce, ktoré sa nedajú oddeliť. Skutočné vypočutie sa uskutoční v januári, ale myslím si, že naša dnešná diskusia bude veľmi dôležitá vo svetle novej Európskej komisie. Skutočnosť, e, že je to váš druhý pracovný deň a ste tu, ukazuje, že ste pripravená s nami úzko spolupracovať. E, jediný priamo volený orgán Európskej únie. Toto je dôležitý e, signál, pretože Lisabonská zmluva, ktorá včera vstúpila do platnosti, nielenže vytvorila vašu pozíciu, ale dala nám nové zodpovednosti a nové právomoci. E, budete pod tlakom e, z rozličných strán v budúcich týždňoch a mesiacoch, pretože pracujeme v novom systéme, Mm, nájdeme koordinovaný systém a e, priestor pre komunitárny prístup, pre e, medzivládny prístup. E, nie je potrebné povedať, ktorý preferujeme. Želám vám všel, veľa úspechov vo vašej práci. Určité pozitívne signály v európsko-ruským vzťahom. Európsk Rusko e, vo forme e, e, príspevku prezidenta Medvedeva hovorilo, že chce riešiť problémy korupcie. Čo by podľa vás Európska únia mala urobiť, aby sa zabránilo energetickému problému, čo je jedna z víziev v tomto vzťahu? A ako chcete posilniť dialog s Ruskom, ľudské práva, týka sa to ľudských práv, demokracie a právneho štátu? Ďakujem. Ďakujem vám. Slovo má teraz koordinátorka skupiny ALDE, pani Nejc, na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, milé kolegyne, milí kolegovia. Počas vášho menovania boli urobené mnohé fotografie a jedna z týchto fotografií obletela celý svet. Považoval som to za zaujímavé, ale trochu mi to robilo aj starosti mnohí e, ľudia, ktorí žiarili nadšením Reinfeld, Barroso, e, uprostred na jednej strane e, pán von Rompuy a na druhej strane vy. Áno, toto zloženie a postavenie, ako ste tam stáli, e, e, hovorí e, jednoducho, že komisia, že predsedníctvo, rotujúce predsedníctvo naďalej chce trvať na svojich právach. Vy sa budete musieť presadiť, ale ako sa chcete Eh, ako chcete vlastne postupovať v tomto labyrinte, aby nedošlo k žiadnym problémom. Niekoľko slov k eh, zahraničným vzťahom, už ste to spomínali. V apríli sa eh, najneskôr rada bude musieť na základe vašich návrhov vyjadriť a ako to, ako to teda celé v budúcnosti bude vyzerať. A musí to byť aj s nami prediskutované. Je to jedinečná príležitosť, ako ste sami povedali, jedinečná príležitosť, aby sme e, vybudovali v Európe dobrú diplomatickú službu. Parlament samozrejme tiež bude musieť v tejto veci postupovať obozretne. Ako chcete postupovať, pani baronka Eštonová? Ďakujem, pani Nejc. Slovo má teraz koordinátorka skupiny zelených eh, eh, Lunaček na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. V mene zelených eh, by som vás chcela privítať a ďakujem, že ste prišli a podelíte sa s nami o tieto dve hodiny. Európa eh, potrebuje spoločný hlas, Európa potrebuje spoločnú tvár eh, smerom navonok a dovnútra aby e, roztrieštená európska politika e, mohla e, byť prinesená na spoločného menovateľa a aby tak, ako je v uvedené v Lisabonskej zmluve, sme sa začali uberať novým smerom. Potrebujeme spoločný európsky záujem, nie jednotné národné záujmy, ako to napríklad bolo v prípade Iraku. Pani baronka Eštonová, vo vlastnej krajine ste známa svojou proeurópskou orientáciou a dúfam, že nám nám to ukážete v rámci vašej práce. Ako chcete zabezpečiť, aby vaša práca a vy e, sa nestali, tak povediac, predlženou rukou e, britskej vlády? Ako toto chcete zabezpečiť? Dúfam, že sa vám to podarí. Každopádne našu podporu v tomto určite máte. Koherentnosť smerom navonok a dovnútra. Zahraničnú politiku zaoberajú sa ňou rôzni e, komisári. Ako chcete zabezpečiť koherentnosť smerom navonok, koherentnosť transparentnosť smerom dovnútra. Napríklad reforma OSN, ktorá zo strednodobého pohľadu by mala za cieľ aj e, e, kreslo pre Európsku úniu. Čo sa týka Bosny, e, tam ustal nejaký ústavný e, proces, ako chcete postupovať v tejto veci, aby aj v Bosne e, bola perspektíva integrácie do EÚ. A čo sa týka otázky Kosova, ste za okamžitý začiatok dialógu o liberalizácii víz, tak ako sa na tom uzniesol tento parlament? Ďakujem. Ďakujem, pán Lunaček. A teraz teraz dám slovo pani Aštonovej. Prosím, držte sa 5 minút, pokiaľ ide o vaše odpovede. Ďakujem, pán predseda. Určite teda musím byť stručná. Pán Sala Franka, ďakujem za vaše želania všetkého dobrého. Vzťahy, ktoré chcem mať s parlamentom, ste opísali správne. Chcem plne rešpektovať zmluvu a plne rešpektovať parlament. Ako to sfunkčníme, na tom sa dohodneme spolu a pokiaľ ide o zodpovednosť a konečné rozhodnutie, tak v tom mám celkom jasno, pretože zmluvu poznám veľmi podrobne mm, a mm, bola som súčasťou práce na nej už predtým, ale uh, Želám si, aby parlament mal svoje miesto v tomto dialógu a my musíme e, prediskutovať naše budúce kroky. Pokiaľ ide o to, či chcem niekde zastápiť dopravu. Nie, práve naopak, ja chcem, aby e, sa všetko hýbalo a v mnohých ohľadoch e, spoločný hlas e, a často kľudný hlas e, e, veľmi jasne hovorí o našich hodnotách, o našej úlohe, e, v tom, ako veci sfunkčniť. Pýtali ste sa na nedosiahnutie jednotnej dohody na generálnom tajomníkovi OSN, no a tu je tá výzva, ktorá spočíva v spolupráci s 27 členskými krajinami. E, nemyslím na najnižší, ale najvyšší spoločný menovateľ v tomto hľade. Ďakujem socialistom za privítanie a naozaj súhlasím, že musíme spolupracovať. Bola som na samite v Štokholme, vlastne na všetkých samitoch s Ruskom a e, pán Vedvedel povedal niečo veľmi zaujímavé v spôsobe, akým sa on pozerá na budúcnosť Ruska. Musíme s nimi úzko spolupracovať. Hovorili sme samozrejme o energetike a musíme v tom pokračovať ale v ľudských právach a právnom štáte všetky tieto témy e, si vyžadujú pokračovanie diskusie s Ruskom a už, ako som povedala, mala som príležitosť počúvať tento dialog. Ja som mala svoj vlastný dialog ako komisárka pre obchod ale aj e, dialog s premiérom a budem v tom pokračovať. E, ďakujem Alde na tej fotografii e, naozaj neviem, kde som bola presne vtedy, keď e, sa urobila táto snímka. Dnes popoludní som v Madride, aby som sa stretla so zástupcami z, e, rotujúceho predsedníctva. Stretnem sa s niektorými významnými španielskými predstaviteľmi a budem s nimi diskutovať je dôležité, aby sme využili energiu rotujúcich predsedníctiev a je to príležitosť, ktorú musíme využiť veľmi múdro a mm, pokiaľ ide o moju úlohu, tak to je jasné, ale myslím, že môžeme získať veľmi veľa, ak to urobíme dobre. E, moje schopnosti riadiť a úzko spolupracovať e, s kolegami, pokiaľ ide o moju úlohu, to nechcem nejako spochybniť. Pokiaľ ide o externé kroky, externú politiku, mám veľa plánov v hľadaní ciest, e, ktoré si želáme e, nájsť pre Európu. E, takáto jedinečná príležitosť, to je zásadné. Pán Lunaček, ďakujem ešte raz. Jasný, jednotný hlas, ja s tým súhlasím nebudem len nejakým predlžením britskej vlády. Bola som e, menovaná 27 členskými krajinami a toto určite jasne odzrkadľuje Európsku úniu. E, som proeurópska v mojej vlastnej krajine a som veľmi hrdá, že som tým známa. Bude dôležité, čo urobíme s, po, s pokiaľ ide o OSN, tak ja musím hovoriť za 27 členských, e, za 27 členských krajín a toto je pozícia, ktorú chcem presadzovať. Pokiaľ ide o Bosnu, hovorila som už o tejto veci v spôsobe, ako chcem využiť e, doterajšie výsledky, ale nemôžem hovoriť o podrobnostiach. Dialóg Kosovo, Áno, aj tu je ešte veľký priestor na to, čo môžeme urobiť. Grazie, Ďakujem, pani Štonová. Viem teda, že 5 minút ako čas vás eh, obmedzil, preto pochopiteľné, že niektorú z otázok, ktoré zazneli, ste museli vynechať. A e, teraz má slovo pán Tanok. Pán predseda. najskôr ma od, obvinili, že som proti žene, ktorá sa má stať vysokou predstaviteľkou. To je nezmysel. Moje obavy sa týkajú vašej kvalifikácie a skúsenosti na túto pozíciu. Mám e, veľkú úctu k pani Waldnerovej, ktorá bola ministerkou zahraničných vecí a pracovala v OSN, je vašou predchokyňou. Javier Solana bol minister zahraničných vecí Španielska a generálny tajomník NATO predtým, ako sa stal zástup, vysokým zástupcom. V tomto výbore sú niektorí bývalí ministri zahraničných vecí, ktorí, boli vysokým, ktorí by boli výbornými vysokými predstaviteľmi. Takže prečo si myslíte, že vy by ste mali e, byť na tejto vysokej pozícii a nie niekto iný? No a moja politická otázka sa týka FSP. Aké snahy e, urobíte pred e, rusko-ukrajinským summitom a, a mm, ako sa pozeráte na úlohu Krímu, Južný Kaukaz, Náhorný Karabach, e, čo urobíte s Azerbajdžanom a E, jeho snahou o získanie enklávy. A pokiaľ ide o Tureckom, tak uznesenie o ukončení mm, e, sporov, ktorá, ktoré má byť podmienkou pre ďalšie kroky. A vzhľadom na to, že NATO má svoju vlastnú misiu v africkom rohu, ktorá je zameraná proti pirátstvo, e, tak aká je úloha Atalanty? Podporujete kontroverzné vytvorenie E, e, vojenského centra tu v Bruseli a budete schopná odolať snahám odborov e, o dohodu o voľný obchod s Kolumbiou. A pokiaľ ide o GSDP plus a Sri Lanku, aký je váš postoj? Ďakujem, pán Tanok. Slovo má na dve minúty koordinátor skupiny GUE a pani Lusing. A ja vás vítam v mene Európskej ľavice a ráda prejdem hneď k mojim otázkam. Do apríla 2010 má organizačná, byť vypracovaná organizačná štruktúra EAD. Švedské predsedníctvo vo svojej správe navrhol, že to má byť e, e, organizácia sui generis nezávisle od e, návrhu komisie. Avšak Európsky parlament tu má určité práva spolurozhodovania. Nebolo by to, nebola by toto dôležitá príležitosť, aby sme začali s demokratizáciou procesov. Akú opciu preferujete vy? V koncepcii Európskej európskej zahraničnej politiky členské štáty, e, veľké členské štáty, získa, e, malé členské štáty získajú e, výhody. Chcem vedieť, či nevidíte v tomto porušení európskej myšlienky a demokratický deficit. A ešte jednu konkrétnu otázku ohľadne Somálska. Už sa tu spomínala Atalanta. Existujú informácie, že v Somálsku by mali by spojiť aj z ďalších finančných fondov EU čerpané prostriedky na túto operáciu. To by znamenalo, že by ale prechodná vláda naďalej v Somálsku bola e, podporovaná. Však máme tam dočinenia so šariou, e, dochádza k ukameňovaniu žien a e, môžeme naozaj pochybovať či, o tom, či to náhodou nie je aj výsledok našich školiacich programov. Chcem v tejto súvislosti vedieť, čo EÚ poníma pod pojmom stabilizácie. S akou výškou e, počítate pre EAD? E, ak ako eh, má byť vybavený nový eh, fond pre tieto vojenské eh, položky. A čítam správne Lisabonskú zmluvu, že ako vysoká predstaviteľka budete navrhovať finančné obnosy a potom rada to bude kvalifikovanou väčšinou schvaľovať, ale kde by potom zostala výhrada EPP pri schvaľovaní finančných prostriedkov. Ďakujem. Ďakujem pani Lusing. Za má slovo um, pani ashtonová chápem hlavne uh, z prenosov BBC, ale z, uh, objavili ste sa pred nami ako keby odnikial a, a vaše minulé a budúce vypočutia. Určite nie je pochyb, že ste schopná osoba, ale určite sú tu otázky, ktoré treba riešiť. Mohli by ste teda eh, povedať, eh, keď ste eh, pracovali v, do 82. proti protijadrovej kampanii, tak zobrali ste alebo ste nezobrali peniaze od Sovietskeho zväzu alebo dostali sa nejakým spôsobom iným Zobrali ste peniaze od nejakej krajiny sovietskeho bloku alebo nejakého sovietskej entity alebo nejakej e, spriaznenej organizácie. Skutočnosť je taká, že vy ste boli v centre tejto kampane. Sovietskí experti e, tvrdia, že tu boli prostriedky e, prijaté a generálny tajomník e, e povedal, e, tu sa hovorili o, hovorilo o prostriedkoch z KGB a že takmer 40 e, fondov tejto kampane sa nedá e, nejakým spôsobom zistiť, aký je ich pôvod. Bolo tu to nešťastné obdobie komunistickej vlády, ale celkom iste my by sme si zaslúžili vzhľadom na súčasnú vašu pozíciu jasnú odpoveď. Ďakujem, pán Paneman, za skupinu nezaradených. E, má slovo teraz e, pán Madlener. Eh, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. E, padlo veľa otázok, pre všetkým zo strany britských poslancov a ja od vás, pani Aštonová, očakávam jednoznačné odpovede. Ja mám ešte jednu otázku. E, pracujete pre 27 členských štátov s 27 odlišnými názormi o zahraničnej politike. Videli sme tu návrh Švedska, pokiaľ ide o hlavné mesto e, eventuálneho palestinského e, štátu. Ehm, že by ním bol Jeruzalem, to je nepripustné. Ako chcete teda pokračovať v zahraničnej politike? Ja sám vediem rokovania eh, na diplomatickej eh, pôde, takže ako sa budete rozhodovať vy? A ako to bude s menšími krajinami, ktoré eh, zastupujem napríklad ja? Ďakujem pekne, pán poslanec. Som si vedomý, že je ťažké v 5 minútach zodpovedať naozaj e, na takéto more e, otázok a niekedy jeden poslanec položil aj viac e, otázok, ale vaše schopnosti určite preukážete aj takýmto spôsobom. Nech sa páči, máte slovo. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Urobím všetko. Pán Tannock sa pýtal, prečo mám byť na tejto pozícii. Preto, lebo 27 hlav e, vlád ma k tomu vyznalo. Možno to nebola vaša voľba, ale je to ich voľba. Urobím maximum preto, aby som túto prácu maximálne dobre vykonávala. Pokiaľ ide o skúsenosti a kvalifikáciu, tak e, dúfam, túto inštitúciu si veľmi vážim a sú tu ľudia, ktorí majú úžasné skúsenosti. Ja chcem túto skúseno- tieto skúsenosti využiť, ak sa to bude dať, eh, ale schopnosti, ktoré mám, podľa mňa sú primerané pre moju budúcu prácu. Pokiaľ ide o Ukrajinu, tak e, medzi premiérom Ukrajiny a prezidentom Ruska bol dialog, neviem aký je výsledok, ale je veľmi dôležité na to, čo sa udeje vo voľbách. Tie sú ťažké, ťažké ich zorganizovať, e, ale je to dobrý signál pre demokraciu. Nemám čas odpovedať na všetky vaše otázky, ale z pohľadu Atalanty a Eh, Adul Hodca. Myslím, že eh, je tu veľký priestor na to, aby to prispelo k riešeniu. Musíme robiť eh, viac v práci s Africkou úniou. Summit v Afrike. Rozhodneme, ako to najlepšie podporiť, tak aby naše iniciatívy boli čo najlepšie. Ale už som hovorila včera o tomto Samozrejme, že podporujem, e, podporujem voľnú dohodu s Kolumbiou. Verím, že s Kolumbiou by sme sa mali zaviazať týmto smerom a pokiaľ ide o pani Lozing a e, vonkajšiu externú politiku, nezávislosť od komisie, aká je moja osobná preferencia. Sme viazaní zmluvou, mluvou a je veľmi dôležité, aby v prvých eh, signáloch, eh, ktoré vyšleme, boli veľmi opatrní a musíme reflektovať to, čo je v zmluve, pretože trvalo veľmi dlho, kým sme túto zmluvu schválili, ale eh, táto nová vonkajšia služba znamená, že musíme pracovať tak, aby sme boli všetci na to hrdí a tak si to aj ja predstavujem. E, malé členské krajiny sú veľmi dôležité, mnohí kolegovia sa na to pýtalo, pýtalo ich zaangažovanie sa vo, v externej politike, ale aj všeobecnejšie. Už teraz uh, som mala večeru s členmi Koreperu a určite chcem zabezpečiť, aby všetci naši členovia mali priestor. Hovorila som už o Somálsku, ale mm, momentálne neviem na toto odpovedať presne. Pán Kambobán, áno, myslím, že sme mali pohár šampanského v Ženeve a boli ste veľmi milí a povedali ste, že budete mať túto otázku, takže je to úplne uh, um, oprávnené pýtať sa ma, kto som, ale chápete, že v 82. to bolo už veľmi dávno Čiže ja som nezobrala žiadnym spôsobom prostriedky zo žiadnej, neprijala prostriedky zo žiadnej komunistickej e, vlády. My sme e, verili v demokraciu a môžete sa ma opýtať na všetko, čo sa udialo potom. 38 prostried 38% e, prostriedkov toto nebolo. V 82. ja som vlastne zadala prvý audit a demonštrácie e, na uliciach. E, jedna z, e, z tých svetlých stránok mladosti je to, že je možné konať spontánne Dúfam, že sa ma spýtate na budúce e, nejakú otázku, ktorá sa bude týkať zahraničnej politiky. 27 e, vízií zahraničnej politiky, to je áno, správna otázka, ale musíme nájsť spôsob, ako zabezpečiť to, že budeme spolupracovať. Čo je zaujímavé, je to, že tam, kde sú spory a rôzne názory na zahraničnú politiku, napríklad v Kosove, čo robíme eh, v jednotlivých našich eh, misiách, eh, ako pracujeme s členskými krajinami na témach, ktoré sa týkajú napríklad obchodných portfólií, priemysel. Tu nájdeme spoločný menovateľ a mm, snažíme sa o pokrok a, a ako som už povedala, budem sa snažiť o nie najnižší, ale najvyšší spoločný menovateľ. Ďakujem, pani Ashton. A teraz by sme prešli k tretiemu bloku, kde pôjde o jednominútové e, vstupy e, na každého rečníka a e, teda navrhol by som, aby ste rovno predostreli iba vašu otázku. Pán Preda, EPP, jedna minúta. Nech sa páči. Mulțumesc mult, domnule președinte, doamna Ashton. Pani Ashton, pán predseda, mám dve otázky. Najskôr by som chcel vedieť, ako sa pozeráte na budúcnosť transatlantických vzťahov z politického a hľadiska hľadiska obrany. A myslíte si, že tu budú skôr ťažkosti v spolupráci v politike alebo skôr ťažkosti v tej obrane? A druhá otázka sa týka východného partnerstva. Predstavme si, alebo predstavte si, ako bude vyzerať toto partnerstvo na budúci rok a aké opatrenia e, máte naplánované pre Moldavsko. Je to krajina, ktorá má proeurópsku vládu, ktorá práve sa ujala svojho mandátu a táto vláda chce splniť partnerské ciele. Moldavsko by mohlo byť testom tohto východného partnerstva. Čo si o tom myslíte? Ďakujem. Ďakujem, pán Preda. Slovo má pán Howitt na jednu minútu. Ďakujem pekne. E, gratulujem vám k vášmu vymenovaniu, e, rovnako ako teda pán e, Tanok Nož, teda je zaujímavé, že sa niektorí vracajú tak ďaleko do minulosti. Aby som sa vás chcel niečo spýtať e, k transatlantickým e, e, vzťahom. Neviem, či sa chcete popisovať ako európska verzia Hillary Clintonovej, ale ona vám gratulovala za, k vášmu vymenovaniu a teda k tomu, že budete jej partnerkou. Um, E, čo budete robiť na to, aby sa USA nepozrelo iba cez Tichomorie, ale aj na druhú stranu Atlantického oceánu? A ehm, teda ako sa budete e, zasadzovať za širší dialog s e, USA? A keďže pochádzame obidvaja z rovnakej krajiny, budete sa vždy snažiť za každú cenu o harmóniu z USA? Ďakujem pekne, pán Howitt. A na jednu minútu má uh, slovo kolega Sariuš Volsky. Uh, uh, až to najskôr blahoželám vám k vašej nominácii a tešíme sa na plnohodnotné mm, spolupracovanie v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike pod vašim vedením. Prvá otázka, aké dôležité je pre vás východné partnerstvo, ako to chcete implementovať a ako chcete zabezpečiť to, že to bude slúžiť záujmom Európskej únie a našich európskych susedov a nikomu inému. Druhá otázka, energetická bezpečnosť ako súčasť zahraničnej politiky. Táto inštitúcia žiada, aby energetická politika Európskej únie Um, aby Európska únia mala zahraničnú politiku v energetike a aby to bolo zapracované do tohto portfólia v rámci Lisabonskej zmluvy. Ako chcete zabezpečiť to, že toto bude súčasťou zahraničnej politiky Európskej únie a ako chcete zabezpečiť, že princípy energetickej charty budú e, používané aj v praxi a ako chcete skombinovať ľudské práva v zahraničnej politike a ekonomické a politické záujmy. A štvrtá otázka sa týka uh, vonkajších uh, externej politiky. Prosím vás, rešpektujte rečnícky čas, ale má pán Gualtieri na jednu minútu. Ďakujem, pani Aštonová. História týchto posledných eh, desiatich rokov je históriou eh, určite eh, úspechu zahraničnej politiky. Ide tu teda aj o možnosť koordinácie civilných aj vojenských prostriedkov na riešenie kríz, pokiaľ ide o EÚ budete sa sústrediť na e, vytváranie aparátov a štruktúr, ale e, treba aj e, zlepšiť vzťah našej zahraničnej politiky so zahraničnými aktérmi. A aj teda vo svetle vašich vzťahov s Európskym parlamentom by som vás chcel sa spýtať na to, ako chcete si vybudovať vzťahy s Európskym parlamentom v oblasti spoločnej európskej zahraničnej politiky a potom mohli by ste nám popísať váš e, e, vzťah e, medzi politikou EÚ a politikou NATO a aký je medzi nimi vzťah. Ďakujem pekne, pán Gualtieri. Pani Aštonová, tentokrát máte iba 4 minúty pre odpoveď. Dokážete to? No, best, but... Uh, Urobím preto maximum, ale určite nemôžem poskytnúť všetky podrobnosti transatlantické vzťahy dvaja e, kolegovia e, hovorili o tejto otázke a Transatlantická ekonomická rada e, z piatok sa stretávam s pani Clintonovou, už sme hovorili spolu po telefóne a mm, bude to prvé z našich mnohých stretnutí. Náš vzťah je strategicky dôležitý, v mnohých ohľadoch budeme stáť bok po boku, v ďalších veciach možno budeme niekde inde, ale na tomto vzťahu budeme pracovať preto, aby to bolo čo najlepšie pre Európsku úniu, pokiaľ ide o mňa a pokiaľ ide o ňu, tak pre USA. E, Moldavsko Východné partnerstvo bude zásadné z pohľadu práce, na ktorú sa chystáme. Už som požiadala o diskusie e, minimálne s kolegovou Waldnerovou v nasledujúcich týždňoch, e, pretože ona preberie moje predošlé portfólio, takže expertíza bude e, zásadná. Východné partnerstvo je dôležité, ako som už povedala, z pohľadu energetickej bezpečnosti. Je to súčasťou dialogu, ktorý už máme. Ale máte pravdu, práca s komisárom, ktorý bude zodpovedný za tieto otázky, ale tiež širší dialog e, na samitoch a iných e, pracovných oblastiach. Toto bude taká prerezová téma a to je veľmi jasné pre mňa s Ruskom. E, summit v Štokholme priniesol so sebou všetky otázky, ktoré ste spomenuli, ľudské práva, dialog s Ruskom, prehlbenie našich vzájomných vzťahov smerom do budúcnosti a mm, myslím, že mm, posilníme náš dialog e, v nasledujúcich týždňoch, mesiacoch, rokoch a bude to pre nás e, zásadné. Nepočula som vašu štvrtú otázku, pretože e, pán predseda vás prerušil. Môžete mi ju položiť bilaterálne. Uh, pán Guatieri, Nemôžem vám dať definitívnu odpoveď e, v druhom dni mojej funkcie, ale čo je dôležité, už som začala sériu stretnutí, kde spájame kľúčových e, predstaviteľov e, vojenských a civilných operácií, aby sme sa rozhodli, ako čo najlepšie pokračovať. Napríklad včera bolo veľmi dobré stretnutie k NATO, tak budem na častiach stretnutia, ktoré sú relevantné pre mňa v štvrtok a v piatok a začneme na dôležitom dialogu, ktorý sa bude týkať budúcnosti. Ďakujem, pani Ashton. E, vynikajúco ste dodržili e, rečnícky čas. Začína štvrtý blok. E, pán Vajdere má slovo na jednu minútu. Uh, Pani baronka Ashtonová, po invázii uh, Gruzínska Ruskom v auguste 2008 tisícky Gruzinčanov muselo utiecť. Hovorí sa o 325 uh, tisíc osobách. Mnohé z nich doteraz sa nemôžu vrátiť domov, keďže by to nebolo bezpečné a tí, ktorí ostali v okupovaných územiach, ich situácia je zložitá. Ako vysoká zástupkyňa, ako chcete riešiť túto situáciu, ktorá porušuje ľudské práva? Po druhé, energetická politika sa využíva ako nástroj zahraničnej politiky. Čo plánujete na to, aby ste zabezpečili e, osobitné záujmy krajín EÚ, e, e, aby tieto neboli v rozpore s celkovou zahraničnou politikou EÚ v oblasti energetiky? A napokon, e, keďže sa možno budú prelínať niektoré vaše úlohy e, s e, prezidentom EÚ, keďže aj on bude zodpovedný v časti za zahraničnú politiku, ako budete riešiť situáciu, kde budete mať odložné, odlišné názory v určitých otázkach? Slovo má pán Watson na jednu minútu. Prosím kolegova, aby kladli iba jednu otázku, pretože ak ich položíte viac, tak pani Aštonová jednoducho e, nebude v jej silách rešpektovať rečnícky čas, ktorý bude mať ona k dispozícii na zodpovedanie. Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, pani Aštonová, poviete niečo o vašich strategických prioritách e, mm, pre externú politiku? podpora hodnôt Európskej únie bude medzi týmito prioritami a ako si predstavujete túto podporu demokraciu, právneho štátu a ľudských práv a zrušenia trestu smrti? A po druhé, poviete nám niečo k Afganistanu? Súhlasíte s prezidentom Obamom, že bezpečnosť sveta je v stávke a aká má byť úloha Európskej únie a jej členských štátov v tejto veci? Ďakujem, pán Watson. Na minútu má e, slovo pani poslankyňa Džanaku. E, Vítam pani Aštonovú. E, tým, že sme prijali a schválili Lisabonskú zmluvu, tak to bolo preto, lebo sme chceli hovoriť jedným hlasom. A rada by som položila jednu otázku. Stačí, keď odpoviete áno alebo nie. Budú pre vás ľudské práva podmienkou pre dobré vzťahy so všetkými krajinami sveta, hlavne s Afrikou? Ďakujem pani Giannaku. Slovo má kolega eh, Rouček na jednu minútu. Grazie, prezidente. Baronec Ashton, Ďakujem pekne. E, Baronka Štenová, prvá otázka sa týka Číny. Ako si myslíte, že by EÚ mala vyvažovať svoju potrebu strategického partnerstva a konštruktívnych vzťahov z EÚ a bilaterálnych a globálnych otázok, ako je obchod, bod, e, boj proti klimatickým zmenám, neproliferácia zbraní a e, teda oblasť ľudských práv? Ehm, týka sa to napríklad aj politík e, Číny v niektorých iných e, rozvíjajúcich sa krajinách, ako napríklad e, Afriky. A moja druhá otázka. Iránsky prezident Ahmadinejad minulý týždeň oznámil rozhodnutie vybudovať 10 nových zariadení na obhacovanie uránom a Zároveň e, sa na medzinárodnom poli vlastne odsúdil e, Irán. Prichádza to v rovnakom rozhodnutí. Takže čo urobíte e, na to, aby Irán konečne tie rôzne uznesenia OSN rešpektoval? A čo s občianskou spoločnosťou, študenti, ženy a podobne? Pani Aštonová má teraz čas vyjadriť sa. 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pani Vadera a téma Gruzinská. Myslím, že my sme reagovali rýchlo a efektívne minulý rok e, ale vaša otázka ľudských práv je širšia. Musíme zabezpečiť, aby toto bola súčasť hodnot, tak ako to povedal pán Watson, ktoré si ceníme a na ktoré sa pozeráme ako na kľúčové v prístupe, ktorý e, akceptujeme. Zmluva jasne hovorí eh, a preto si nemyslím, že eh, budeme mať niekedy s týmto ťažkosti, pretože už s rotujúcim predsedníctvom fungujeme efektívne ako tým tam, kde je to primerané. Eh, nepochybujem, že to bude fungovať. Strategické priority pre externú politiku. Hodnota je v centre tejto politiky snažíme sa v našej práci identifikovať tie vedúce hodnoty, čo je jedinečné a odlišné. Na tomto staviame a to nám vytvára príležitosť hovoriť jedným hlasom s krajinami o veciach, ktoré, v ktorých vidíme e, riziko. Pokiaľ ide o Afganistán, tak e, samozrejme venujeme pozornosť tomu, čo povedal prezident e, a podľa mňa efektívne spolupracujeme. Európska únia má pridanú hodnotu z, v školení a v podpore. To sa jasne uznáva aj v iných častiach sveta, ale musíme pracovať efektívne. To bude celkom iste predmetom jedných z prvých diskusí v rámci nášho, našich e, transatlantických vzťahov Eh, pýtali ste sa ma na otázku, položili ste mi otázku a želali ste si odpoveď áno alebo nie, ale toto nie je možné. Je zásadné, aby sme pochopili, kde môžeme byť pridanou hodnotou eh, v jednotlivých krajinách, eh, kde bude dialog a kde je najlepšie povedať. Skutočne sú tu okolnosti, kde Európska únia povie, že nemôžeme mať dialog, kým sa veci nezmenia. A môj pohľad je taký, že výzva pre vás, pre parlament je aj mojou výzvou e, a určite sú tu odlišné názory v tom, čo máme urobiť, ale e, myslím, že my sa musíme zhodnúť, kde budeme mať aké stanovisko a kde sa budeme snažiť presadiť zlepšenie ľudských práv. E, k Číne, pán Rovček, ako komisárka pre obchod som predsedala vysokému dialogu s Čínou a v mojich posledných dňoch pôsobenia ako komisárky pre obchod som komunikovala s Čínou. Je to strategický vzťah. Čína potrebuje Európska únia, úniu eh, tak ako potrebuje USA. Máme veľmi dobré vzťahy s premiérom, s ministrom obchodu, s ministrom zahraničných vecí a ja sa budem snažiť tieto veci ďalej podporovať. Vzťahy Číny a Afriky, ale všeobecne vzťahy s Afrikou e, z perspektívy podpory rozvoja v Afrike. Irán. Ja ľutujem rozhodnutie, ktoré Irán prijal a musíme ukázať jednotu. Podľa mňa už táto jednota uh, tu je a to sa odzrkadlo v posledných krokoch. Myslím, že e, je potrebné rokovať, ale aj pokračovať v našej doterajšej, práci. Ďakujem. E, začína piatý blok vstupov. Uh Eh, pani Lochbiller eh, má eh, slovo na jednu minútu. Vážená pani Aštonová, práve ste spomenuli jadrové otázky, Irán, to je dobré ale poprosila by som vás osvetliť aj, aké máte e, plány pre budúce vzťahy medzi EÚ a e, Iránom. E, zachádzajú oveľa ďalej predsa, než len pokiaľ ide o tie nukleárne otázky. Je tu predsa obrovský potenciál občianskej spoločnosti v Iráne. Je dobré, aby sa viedli naozaj aj zmysluplné rokovania, aby nedošlo k takémuto jadrovému programu v Iráne Treba e, podporovať e, celosvetové jadrové odzbrojovanie a takisto by som vás poprosila vysvetliť, aké sú e, vaše plány, tak aby aj na poli EÚ boli konkrétne kroky. Ďakujem na jednu minútu. Má slovo pán Van Orden. Pani Ašton, vzhľadom na to, že Vaša nominácia e, prišla e, ako, ako druhá možnosť e, britský premiér povedal, že sme v Afganistane preto, aby naše ulice doma boli bezpečné. Čo si myslíte, že to znamená, keď na každodennej báze každý deň prichádzajú ľudia nelegálne do našej krajiny zo Somálska, z Iraku, z Afganistánu a z iných krajín ktoré sú inkubátormi terorizmu a budete podporovať vládu v Sri Lanke e, v, po 30 rokoch terorizmu. Ďakujem, pán Van Orden. Na jednu minútu má slovo pán Kovačev. Ďakujem pekne. Pani Aštonová, chcel by som vám zablahoželať k vášmu vymenovaniu. Moja otázka je skôr inštitucionálnej povahy. Ako zamýšľate koordinovať vašu prácu spoločnej e, zahraničnej bezpečnostnej politiky s tými komisármi, ktorí e, tiež v ich práci majú aj určité zahranično-politické aspekty, ako napríklad komisár pre rozširovanie, Eh, pokiaľ pôjde eh, napríklad o rozvojovú pomoc, eh, odpoveď na krízy a podobne. A ako to bude vlastne všetko interagovať s budúcimi diplomatickými službami EÚ? Zamýšľate vytvoriť nejaký typ task force pre zahraničnú politiku na úrovni komisie? A Eh, od začiatku eh, úplného budete špecifikovať jednotlivé úlohy alebo budete postupovať ad hoc podľa toho, ako sa bude situácia vyvíjať. Ďakujem pekne. Ďakujem. Eh, slovo má teraz na jednu minútu pani Munic. You, Ďakujem pani Ashton. Ako progresívna žena som rada, že vás nominovali na túto funkciu estrategia para Afganistán y mañana y pasado se reúnen los ministros de Exteriores de los aliados. Eh, bude tu stretnutie ministrov zahraničných vecí v Bruseli. Je tu už nejaká spoločná pozícia Európskej únie? To sa týka aj medzinárodnej konferencie 28. januára, ktorá sa bude týkať Afganistanu. Snažíte sa o spoločný prístup k Afganistanu v tejto veci, pokiaľ ide o Atalantu a námornú bezpečnosť v Indickom oceáne. Ste spokojná s úspechom Atalanty, ale ehm, bude to udržateľné? Ako zabezpečíte udržateľnosť a ako tu bude zabezpečený udržateľný rozvoj v Somálsku? Bezpečnosť na mori je otázka koordinácie s inými komisármi aj pre rozvoj medzi iným. Potom e, Stredná Amerika e, prestáva spolupracovať e, s nami. Je tu špeciálny plán pre Latinskú Ameriku? Ďakujem opäť, pani Astrova, máte 4 minúty na vašu odpoveď. Ďakujem, pán predseda. E, položili ste mi otázku týkajúcu sa e, občianskej spoločnosti v Iráne. E, to súvisí s dôležitým aspektom našej politiky. E, je to súčasťou nášho puzzle vzťahu s inými krajinami, kde zohľadňujeme aspekty politické, vojenské, určite hospodárske. Združujeme ich a ide tu aj o vzťahy medzi parlamentmi, medzi lídrami, politickej oblasti. Ide teda o posilňovanie takéhoto dialogu a ja s vami súhlasím, že je to dôležitá súčasť toho, čo treba robiť. A pokiaľ ide o e, e, revíziu e, zmluvy o nerozširovaní jadrových zbraní, neviem ešte presne, ako toto vyzerá konkrétne, ale viem, že rokovania ešte stále prebiehajú, neukončili sa. Pán Van Orden, E, o tom nebola moja diskusia e, s premiérom a musím povedať, že váš líder patril k prvým, ktorí mi gratulovali a ja som e, tomu bola rada. Nemyslím si, že čakal na moju rezignáciu. Ak si chcete vypočuť telefonický záznam tejto gratulácie, môžem vám ho raz pustiť. A mňa, mňa veľmi prekvapila jeho srdečnosť a veľmi ho, ma potešila ja s ním budem samozrejme spracovať a vy by ste mali vedieť, že ako komisárka pre obchod eh, ja som, eh, eh, moje dvery boli otvorené všetkým politickým skupinám a tak to bude aj vo vašom prípade. A pokiaľ ide o Sri Lanku a GSP+, ja som sa stretla s zahraničným ministrom, ministrom zahraničia Sri Lanky, zaobrala som sa touto otázkou a Ide tu o osobitný set hodnôt a kritérií a, a, a treba, aby sme zabezpečili, že dobre využijeme tieto kritéria. Ešte stále tu pokračuje dialog, uvidíme, aký bude mať e, záver. E, pán Kovačev komisia, ako bude spolupracovať. E, ja ich určite nebudem riadiť, ale budeme mať naozaj úzke vzťahy. Ako e, komisárka pre obchod som veľmi úzko spolupracovala s kolegami za priemysel, za rozvoj v otázkach e, klimatických zmien, takže chcem v takejto úzkej spolupráci pokračovať. Iba spoluprácou sa nám podarí dokázať toho viac a ja sa na toto teším a e, pracovná skupina komisie. E, v tom nespočíva moja e, úloha. Určite chcem pracovať v mojej oblasti, ale určite myslím, bude dobre, keď prispejú svojimi aspektami aj moji ďalší kolegovia a komisári. A ďakujem vám za vaše milé slova. Pokiaľ ide o NATO, o GAERK, o Radu, o e, konferenciu 28. januára. Toto budú príležitosti, kedy budem môcť diskutovať s kolegami v EÚ aj e, nad rámec EÚ o e, naozaj zložitých otázkach, ako ďalej s Afganistanom a pokiaľ ide o vašu otázku k Atalanta, tak eh, je treba zabezpečiť, aby sme naozaj mali eh, set iniciatív, ktoré by posilnili mier v eh, Somálsku, v Africkej únii, v Strednej Afrike. Neskôr sa k tomu vyjadrím viac. Ďakujem pani Aštonová. Štvrtá skupina e, vstupov e, predsedovia podvýborov a zástupcovia výborov. Budú mať teraz slovo. Začína e, teraz pani Autola na 1,5 minúty. Nech sa páči. Arvoisa puheenjohtaja, rouva Ashton. Pani Aštonová, zdá sa mi, že že vaše doterajšie skúsenosti e, povedú k tomu, že ľudské práva budú mať silné miesto v externej politike, ale nie som si istá e, tým, e, že hovoríte, že taká pokojná diplomacia prispieje k ľudským právam. Keď ide o obrancov ľudských práv, tak niekedy ide o ich životy. A v prípade krajín, ako je napríklad Čína alebo Rusko, tak niekedy e, je potrebný naozaj silný hlas. Ďakujem. Ďakujem, pani Autola. A teraz e, predseda podvýboru pre e, otázky Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani Aštanová, blahoželám k vašej nominácii. Moja otázka sa týka inštitucionálnych, praktických e, aspektov. Budete na čele externej e, politiky, čo je zásadný nástroj pre bezpečnostnú e, politiku a politiku spoločnej obrany. Znamená to, že tu bude maximum možných nástrojov v oblasti riadenia kríz a ten nástroj e, bol doteraz v rámci sekretariátu rady komisie, či už e, teda ide o civilný alebo verejný e, aspekt. Rád by som poznal váš postoj k zladeniu týchto dvoch dimenzií. Potom k obrane ako vysoká zástupkynia budete na čele agentúry, ktorá bola vytvorená pred 5 rokmi, aby sa vyriešili problémy, ktoré sa znovu a znovu objavujú pre Európu. Jeden z problémov ktorý má táto agentúra, je problém financovania, zvlášť ide o viacročný rozpočet. E, sú tu, e, dochádza k zablokovaniu zo strany krajín aj z tej, ktorej pochádzate vy. Ako si predstavujete, že prekonáte túto prekážku? Ďakujem, pán Danža. A výbor pre e, rozvojové otázky e, zastupuje pán Deva. Má čas 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že vaša úloha je naozaj zložitá a ja mám veľkú dôveru um, vo vaše e, e, e, schopnosti. Minimálne Upholland už je teraz povedomí ľudu. A ja teraz zastupujem záujmy môjho výboru a mohli by ste mi teda povedať, ako to bude vyzerať s koordináciou zahraničnej politiky členských štátov a otázkou ostraňovania svetovej chudoby. A mohli by ste prosím potvrdiť, že e, vidíte vašu úlohu ako primus inter paris, pokiaľ ide o 27 členských štátov a e, takisto aj e, o úlohu pána Pibalksa ako dezignovaného komisára zodpovedného pre otázky rozvojové. Ďakujem pán Deva a na meno a minútu a pol má slovo pani Muscardini v mene eh, výboru pre zahraničný obchod. Ďakujem pekne, eh, pán predseda, pani Baronka. Dúfame, eh, že vy budete vždy počúvať, čo hovorí Európsky parlament, budete s nami komunikovať, tak ako ste povedali na úvod pokiaľ ide o delegácie EÚ v tretich e, krajinách, tieto sa do veľkej miery zaoberajú obchodnými otázkami. Myslíte si, že budúceho komisára e, budete mu môcť poradiť, e, pokiaľ ide o tie budúce vzťahy EÚ e v zahraničí a teda zastúpenia EÚ v zahraničí? Myslíte si, že má byť stále viac zástupcov, nielen komisie, ale možno Európskeho parlamentu na týchto veľvyslanectvách, ktoré by mali mať dôležité úlohy? My e, chceme, aby vaša úloha bola vždy spojená e, s veľkou kontrolou a e, monitorovaním na mieste, pokiaľ ide o dumpingové pravidlá, obchodné pravidlá, falšovanie, tak aby už nedochádzalo k narastu sporov s našimi mimo európskymi partnermi. Politika sa robí aj pomocou zahraničného obchodu, aj e, e, teda pomocou ochrany ľudských práv, ale aj pomocou ochrany e, slobody v oblasti obchodovania. Ďakujem pani Muscardini treba zvážiť skutočnosť, že minútu a pol uh, mal k dispozícii každý z rečníkov a uh, preto teraz, uh, pani Aštonová, dávame aj vám o minútu viac. Času teda máte 5 minút. Ďakujem pekne, ste veľmi štedri. Ehm, spýtali ste sa ma na úlohu tichej diplomácie a ľudských e, práv. E, e, keď som použila túto vetu, tak som mala na mysli niečo, čo som už na úvod spomenula. Ide o to, že je veľa, veľa príležitostí, nielen teda v moj, pomocou mojich skúseností v obchode, ale aj v iných oblastiach Eh, je veľa príležitostí na zlepšenie eh, veci. Eh, pri každej príležitosti sa o to treba snažiť. A tí, ktorí budú pozorovať moju prácu, myslím, budú svedkami toho, že a, kedykoľvek to bude potrebné, budeme musieť vystúpiť jasne a hlasným krokom komentovať to, čo sa deje vo svete. A ja vás ubezpečujem, že takto budem teda postupovať. A pán Danžan, je samozrejme potrebné pozerať sa ďaleko do budúcnosti, pretože eh, po piatich rokoch eh, dá sa povedať, že sme dosahli veľké úspechy, ale potrebujeme ešte samozrejme ďalej spolupracovať, ďalej pracovať napríklad s eh, vesmírnou agentúrou a podobne. V budúcich týždňoch a mesiacoch budem diskutovať so všetkými aktérmi zainteresovanými stranami o strategických cieľoch do budúcnosti, ako to má všetko fungovať. A keďže budeme e, e, pracovať na úplne novej úrovni, e, toto nám umožní naozaj sa zaoberať tým, ako chceme, aby strategicky vyzeral výsledok našej práce a e, teda agentúra pre e, vojenské otázky bude určite súčasťou našej práce. Pán Deva, e, otázky rozvoja. Vaša otázka, myslím, smerovala dvomi smermi, aby sa teda otázky rozvojovej politiky nestratili. Ja s tým úplne súhlasím. A potom po druhé, kroky Európskej únie v miestach, kde rozvoj je kľúčovou súčasťou. Vy ako výbor pre rozvojové otázky a iní zaiste, zainteresovaní musia vždy vidieť, čo je súčasťou rozvoja. Ehm, musím objasniť, že e, vždy treba veci vnímať v širších súvislostiach, pokiaľ ide o naše vzťahy s inými krajinami. E, keď som bola komisárkou pre obchod, videla som, že obchod súvisí s rozvojom a takisto aj otázky klimatických zmien, otázky e, bezpečnostné súvisia s rozvojom. Ak farmári sa musia stále presúvať, pretože sú v, vojne, v zóne, kde je vojenský konflikt, tak jednoducho to bude mať negatívny vplyv na ekonomiku. Pani Muscardini, um, naozaj treba e, tých najlepších e, v diplomatických e, službách, nech už budú pochádzať odkiaľkoľvek. Obchod bol veľmi dôležitý, to hovoria moje skúsenosti. Bol dôležitý vždy vo všetkých častiach sveta a budeme v tom, teda na tomto základe aj ďalej pracovať a e, takisto aj poslanci na, e, zo svojich ciest by ma mohli aj poinformovať e, o tom, kde e, podľa ich názoru sme boli najúspešnejší a kde toho treba ešte viac urobiť z ich perspektívy. Ďakujem pani Aštonová. Siedmy blok, e, prvý vstup, e, pán Štraser na jednu minútu. Vítam vás, pani Eštonová, v parlamente. Srdečne vám gratulujem k vašej funkcii a želám veľa úspechov. Rád by som sa vrátil k transatlantickým vzťahom a k vzťahu s USA, najmä čo sa týka spolupráce v oblasti bezpečnosti. Je to potrebné nielen od e, udalosti 11.9. E, Je to potrebné aj v rámci dobrého partnerstva. Čo mi spôsobuje trochu starosti je ochrana práv občanov a ochrana údajov, osobných údajov. Dostávame v tomto e, smere rozporuplné informácie, ktoré nám spôsobujú starosti 10 dolárov pri e, viazde. Otázka údajov pasažierov, ktorá ešte stále nebola e, dobre zvážená. Poprosím vás, aby ste sa aj za toto zasadzovali a poprosím vás o vaše stanovisko. Ďakujem, pán Štrasár. Na minútu má slovo pán Ojuland. Pani Ojuland. Ďakujem. E, vítajte. Pani vysoká zástupkynia, jedna pripomienka. A prepačte, e, pán predseda udelil slovo inému rečníkovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani baronka Aštunová, moja otázka je spojená s konfliktom medzi Ruskom a Gruzínskom. Vy ako vysoká zastupkynia, čo plánujete urobiť eh, preto, aby sme sa nedostali do rovnakej situácie, ako eh, sme, boli, ako sme dnes v náhodnom Karabachu a v Transnestersku? Čo urobíte preto, aby bolo možné pre Južné Osecko, aby sa pripojilo ku svojej domovskej krajine a čo plánujete urobiť preto, ako, aby ste sa vyhli ďalším koflinkotom medzi Gruzinskom a Ruskom? A hovorili sme o tom, čo, malo, e, čo mala Európska únia urobiť, aby sa vyhla konfliktu, ale situácia je teraz veľmi citlivá. Môžete žiadať od Ruska, aby, aby pozorovateľom Európskej únie dovolilo vstup e, na, do Južného Osecka? Ďakujem, pani Ojuland. Slovo má na minútu a kolega Palekis. Ďakujem, pán predseda. Pani Aštonová, socialisti sú za odzbrojenie. Zdieľate víziu amerického prezidenta Obamu pre svet bez jadrových zbraní? aké kroky môže Európska únia prijať týmto smerom. A keď som počúval vaše odpovedi, tak som, e, odpovede, tak som e, e, získal dojem, že čím ťažšia otázka, tým lepšia odpoveď. A preto teraz položím veľmi priamu otázku, aké sú podľa vás možnosti pre Turecko, aby vstúpilo do Európskej únie v rámci 10 alebo 15 rokov? Ďakujem, pán Palekis. Pani Omen Reuten na jednu minútu. Teraz je to už v poriadku, takže ešte raz vítajte. Druhá Uh, uh, druhá vec je v jednej z odpovedí, ktorú ste poskytli a um, pochopila som tomto tak, že vy ste uh, komisárkou, ktorá nadviazala na um, predošlého komisára, ale Európska únia nemá národnosť keď cestujete po svete, tak vy budete zastupovať naše spoločné hodnoty, ako sú v Európskej charte definované. Spojené kráľovstvo nie je súčasťou tejto charty. Ako silne môžete vybrániť chartu a potom v súvislosti s Lisabonskou zmluvou Žiadali sme o podpísanie dohovoru o ľudských právach. Ako silne budete napredovať v tejto veci? Ďakujem. Ďakujem, pani Omenreuten. Slovo má už vysoká zastupkynia, má 4 minúty k dispozícii na svoju odpoveď. Ďakujem pekne, pán Štraser. Znovu ste sa pýtali na transatlantické vzťahy, z vás, pokiaľ ide o bezpečnosť a ochranu dát. Jacques Baro, komisár, eh, sa týmto podrobnejšie zaujímal ako ja ale ja si spomínam, že sme mali veľmi silný dialog s parlamentom, čo bolo zásadné. Bola som vtedy e, britskou ministerkou, keď e, pôsobilo britské predsedníctvo a riešili sme veci, ktoré sa týkali zberu dát, ochrany dát a aj toho, aby boli rešpektované práva občanov nie som expertom eh, na túto oblasť, pretože to nie je v mojej kompetencii, ale je to dôležitá téma a ďakujem za takúto otázku. Pani Ažulan, Rusko a Gruzínsko, ja nemôžem poskytnúť podrobnosti, kam sa budeme uberať. Eh, myslím, že eh, tu boli určite také vášnivé výzvy na uznanie týchto vecí, ale musíme pokračovať v dialogu a byť si vedomí eh, týchto mm, rizik. Potom sú tu reziduálne veci, ktoré treba vyriešiť a ktoré budú súčasťou dialogu. V nasledujúcom čase získame jasné eh, mm, postoje k týmto otázkam ale je tu potrebný dialog s mojimi predchodcami a celkom iste aj s Európskym parlamentom. Pán Paresky, e, svet bez jadrových zbraní. Áno, ďakujem za to, čo ste povedali v súvislosti s tými ťažkými otázkami. Svet bez jadrových zbraní je ašpiráciou všetkých ľudí na svete a dosiahnutie tohto cieľa je procesom, ktorý je veľmi komplikovaný a ťažký a prezident Obama len opísal e, stanovisko USA v tejto veci. Pýtali ste sa ma na Turecko. Keď som sa týmto zaoberala naposledy, tak tam bolo 35 kapitol, z ktorých Turecko uzavrelo jedno a trvalo to dlho. Sú tu rozličné názory v rade na celú otázku rozšírenia, sú tu rozličné názory na to, ako čo najlepšie napredovať vo vzťahoch s Tureckom. O tom treba diskutovať, ale trvalo to dlho a uzavrela sa iba jedna kapitola, čiže celkom iste nás čaká dlhá diskusia. A nakoniec ešte eh, mm, ja som sa nesnažila povedať, že som britskou komisárkou. Ja som sa snažila povedať, že som z Británie. A som Európanka. Moje vzťahy k mojej práci sú európske. Som veľmi hrdá na svoje doterajšie skúsenosti, ale som tiež hrdá aj na to, že som Európanka a na tejto báze budem pracovať aj ďalej. No a v tomto kontexte členské e, štáty sa zúčastňujú na našej spoločnej práci maximálne možným spôsobom. Karta. Myslela som, že som povedala, že som na to odpovedala už na túto otázku, keď som e, povedala, že chcem, aby sa členské štáty zúčastňovali na tejto práce maximálne možným spôsobom. Mala som konkrétnu otázku, hovorí rečník, rečníčka, ako môžete brániť chartu základných ľudských práv a druhá otázka, ako budete napredovať v podpisovaní Európskeho dohovoru o ľudských právach. Myslím, že už som povedala jasne, že špecifické podrobnosti toho, ako chcem veci posunúť dopredu, budú musieť počkať. Všetká práca, ktorú som doteraz urobila ako komisárka pre obchod, e, e, svedčí o tom, že ľudské práva sú veľmi dôležité. Ja dávam prioritu európskym e, pohľadom, hoci ten britský kontext je tiež dôležitý. Ďakujem pani Aštonová. Na minútu má e, slovo e, pani Boskúr. Ešten, gefeliciteerd met uw benoeming. Ben er erg blij mee. E, pani Eštenová, srdečne blahoželám k vášmu menovaniu. Ako predsednička delegácie pre Strednú Ameriku sa eh, veľmi eh, teším a rada by som sa opýtala na asociačný dohovor a chcela by som sa opýtať na eh, ľudské práva. Tematika Hondurasu, boli tam síce voľby, ale kríza ešte nepominula. Mohla by Európa zohrávať v tomto smere priekopnickú úlohu práve v spolupráci s organizáciou amerických štátov, aby sa tam e, dopracovalo k vyriešeniu e, problematiky a ešte problematika e, východu, Kocnová správa. Ako sa môžu realizovať odporúčania tejto správy a aké konzekvencie si predstavujete? Ďakujem. Na minútu má slovo kolega Landbergis. Ďakujem, vážená páni, pokračujeme v Európskej únie v oceňovaní európskej solidarity. Táto mantra sa stala ešte vzdialenejšou od reality. Rusko-nemecký plynovod, toto sa uzatvorilo za chrbtami členských štátov a teraz je tu úplná ignorancia špeciálneho uznesenia o s nulovou garanciou pre našich ľudí. Ale čo je najhoršie, je, že v krátkodobej perspektíve plynovod bude e, strážiť ruské e, námorníctvo. Formálne neutrálne Baltské more bude ďalším faktorom. E, v, naša stratégia sa triešti. Vaše stanovisko. E, môže sa situácia zlepšiť, alebo toto bude jedna z vašich priorít? Ďakujem. Ďakujem, pán Lampergis. Na minútu má slovo pán Kačín. Pani baronka Ashtonová, vážená vysoká predstaviteľka Bosná a Hercegovina, má za sebou E, veľmi komplikovanú minulosť a pred sebou komplikovanú budúcnosť. E, je tam vysoký predstaviteľ, ktorého chcete zavrieť. Prečo si Európska únia myslí, že e, medzinárodný protektorát sa nemôže stať kandidátom Európskej únie a už vôbec nie členom? aj Nemecko, ktoré bolo do 55. prakticky protektorátom sa stalo plným členským štátom predchodcu Európskej dnešnej Európskej únie a zlúčila sa opäť s zjednotila až pred 20 rokmi. Myslím si, že Bosna a Hercegovina potrebuje pomoc. Potrebuje e, úrad vysokého predstaviteľa s dobrými kompetenciami a perspektívu vstupu do Európskej únie. Dnes e, politici čakajú, že bude plynúť čas e, a nie sú pripravení politicky sa vkladať do európskej budúcnosti spoločnej Bosny a Hercegoviny. Ja by som vás chcel vyzvať, aby e, spolu s USA e, ste potvrdili mandát a pozíciu vysokého predstaviteľa, aby sa Bosna a Hercegovina stala komplexným e, regiónom a aby sa rýchlo riešili všetky záležitosti na celom území Západného Balkánu. Ďakujem. Ďakujem vám. Slovo má pán Peterle na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážená pani Eštonová. Veľmi e, dobre vyzeráte s dvomi klobúkmi na hlave. E, chcel by som vám zagratulovať k vášmu e, zvoleniu a zaželať veľa úspechov. Mám otázku, aké budú vaše prioritné úlohy eh, v rámci posilnenia globálnej úlohy Európskej únie eh, na celom svete? Akú úlohu pripisujete eh, medzikulturálnemu dialógu? Niekoľko záležitostí, ktorú už spomínali viacerí kolegovia. Pred niekoľkými desaťročiami sme Slovinsko prehlásili za samostatný štát. E, mnohí hovorili, e, že to nie je e, kompetentné rozhodnutie, že to nebude možné. Boli to aj veľmi skúsení ľudia. Nechcem byť teda veľmi nesolidárny, ale chcel som aj toto spomenúť. Uzavreli sme tento blok vstupov. A slovo dáme teraz pani Aštonovej na 4 minúty, aby odpovedala. Ďakujem pekne, pán predseda k rokovaniu v Strednej Amerike a použitie dohody e, na podporu regionálnej integrácie. Súhlasím, skutočné príležitosti preto, aby sme využili naše dohody a podporili e, tú správnu regionálnu integráciu, nie nariadenú, ale tá, ktorá funguje. A z mm, k Hondurasu, myslím, že parlamentná delegácia, možno tam ešte je, alebo je už na ceste naspäť, uh, Takže sú tu nutné diskusie, zrejme na budúci týždeň, aby sme videli, aká je situácia a stanovisko tejto delegácie k situácii v, Hordunes, v Hondurase. Ehm, diskutovať treba relatívne rýchlo. No a potom ešte k Strednému východu. Už som sa začala nad tým e, zamýšľať, ale trápi ma hlavne humanitárna situácia, hlavne v pásme Gazy a výzvy, ktoré sú pred nami v piatok e, večer budem mať videokonferenciu s e, členmi kvarteta, ktorí sú v Jeruzaleme a snažím sa o začatie práce s nimi, pokiaľ ide o naše budúce stanovisko. Čo musíme urobiť je to, je, že nesmieme pripustiť krok naspäť, musíme sa snažiť napredovať. Máme cestovnú mapu, vieme, kam chceme ísť a ja musím zabezpečiť, aby Európska únia v tom zohrávala svoju úlohu. Pán Landsbergis, veľmi eh, vášnivý eh, príspevok a ja sa ani na minútu nepokúsim o nejaký definitívny, definitívnu odpoveď. Čo vám poviem, je to, že musím pochopiť detaily podrobnejšie, oboznámiť sa s prácou svojich kolegov a dúfam, že budeme mať čas vy a ja na dialog v budúcnosti. Uh, dialog mm, a vysok, e, kancelária vysokého zástupcu v Bosne, že máme posilniť e, jeho mandát. Je veľmi jasné, že práca Karla Bilta, hlavne v celej otázke, e, je dôležitá a musíme sa veľmi opatrne zamyslieť nad tým, čo urobíme v Bosne ďalej. Mám určité obavy, uh, vy máte svoje a Carl Bild a ja už sme začali o tom diskutovať, takisto aj jeho americký rezortný kolega. Snažíme sa o stabilitu v tejto časti sveta. Nemôžem povedať viacej, ale som si vedomá, že táto otázka je veľmi dôležitá. Prepačte, ešte som uh, zabudla na pána Pitelu priorita pre Európsku úniu, medzikulturálny dialog, naša schopnosť e, diskutovať s celým svetom, s rozličnými kultúrami, e, s rozličnými občanskými spoločnosťami. Toto, ak toto ste mali na mysli, tak to je špeciálne dôležité a tu je aj významná úloha parlamentu. Možno nerobíme dostatočne veľa Um, teda Európsky parlament veľa robí, ale možno iné parlamenty sa až tak nesnažia o tento dialog. Ide o Európsku úniu, ktorá če- má čeliť svetu, našim partnerom v globálnej ekonomike a v riešení niektorých politických ťažkostí, ale sú tu aj výzvy a nevyhnutnosť presedzovania našich vlastných názorov založených na hodnotách, ktoré nás spájajú ako Európanov. Ďakujem, pani Ashtonová. Prejdeme k deviatému bloku. Jednominútový príspevok e, kolegu Kreisla Dorfera. E, ďakujem a ja by som vám chcel pogratulovať vášmu vymenovaniu baronka Aštanová Brazília. Nielen v oblasti e, hospodárstva a klimatických zmien hrá dôležitú úlohu, ale aj v oblasti medzinárodnej politiky a diplomácie Eh, prezident eh, Brazílie eh, prijal prednedávnom Ahmadinejada. Boli k tomu odlišné komentáre. Ide teda o proces blízky, na Blízkom východe. Myslíte si, že by Brazília v tejto oblasti mohla zohrávať nejakú úlohu, aj teda pokiaľ ide o vzťahy s Iránom a pokiaľ ide o posilňovanie EAD, a Latinskú Ameriku, Eh, zdieľate môj názor, že prezident Lula môže zohrávať vynikajúcu úlohu ako eh, global player, ktorý ale opúšťa tie zaužívané eh, chodničky, pokiaľ ide o spracovávanie ešte otvorených problémov. Ďakujem. Slovo má kolega Kelam na jednu minútu. Uh, Ďakujem, pani vysoká zástupkyňa. Lisabonská zmluva platí druhý deň. Pravdepodobne už nebudú žiadne formálne výhovorky na to, aby sme sa nejako zdržiavali v oblasti zahraničnej politiky EÚ. E, budete mať nejaký e, plán, ako prekonať ešte stále dominantný bilateralizmus vo vzťahoch s tretími krajinami? a e, aby ste viedli naozaj robustnú a presvedčivú zahraničnú politiku EÚ. A pokiaľ ide o poznámku e, e, kolegyne Ojuland, pokiaľ ide o Gruzinsko, musím povedať, že nie sme spokojní s aktuálnou situáciou v Gruzinsku, pretože na dohody, dohody sa jednoducho nerešpektovalo a zástupcovia EÚ neboli vlastne vpustení do separatistických oblastí. Ďakujem, pán Kelam. A na minútu má teraz slovo pán Mauro. Pani eh, podpredsednička Aštenová, vaša voľba je eh, výsledkom logiky, eh, ktorá bola označená ako komunitárna členské štáty chcú veriť v zahraničnú politiku EÚ. V tomto zmysle, aby sme lepšie pochopili, ako môže fungovať takáto komunitárna zahraničná politika, pýtam sa vás vy, ktorá ste výrazom vlády, ktorá poslala vojska do Iraku, ako hodnotíte vlády, ktoré ich tam neposlali a čo teda v tejto oblasti považujete za európske riešenie. A potom druhá otázka. Eh, ako sa staviate k novozvolenému prezidentovi Hondurasu? A tretia otázka. Vo vašej krajine v posledných piatich rokoch došlo k politickým vraždám pravdepodobne zo strany ruských e, agentov, e, ktoré viedli k silnému napätiu medzi Moskvou a vašou vládou. Aký by mal byť európsky prístup podľa vášho názoru e, vo vzťahu s Ruskom? Ďakujem pekne, pán Mauro. Slovo má eh, Jakun Soari na jednu minútu. Blahoželám eh, pani Aštonová k vašej nominácii. Teraz ste tvárou Európskej únie, ste tiež očami Európskej únie a ste aj telefónnym číslom na Európsku úniu. Pre mnohých Európanov a pre ženy vo svete je vaša nominácia veľmi dôležitá. Ako teda budete presadzovať e, ten ženský aspekt. A potom ešte artický región. Toto je kritický región, pretože stáva sa to Eldorádom pre plyn a ropu. Európa nie je súčasťou týchto krokov, nie je v Arktickej rade. Ako chcete presadiť e, európsku politiku v arktickom regióne? Ďakujem. Ďakujem vám. E, slovo má kolega Gžeb na jednu minútu. E, pani viceprzewodnicząca, Pani podpredsedníčka, hovorili ste o tichej diplomácii vo Švačiarsku. Pani, nadviažem na pani Hautvalu, nepovedali ste, čo to znamená nedostatok slov eh, v oblasti ľudských práv. Ehm, tu by som chcel poznať váš názor na Bielorusko a vzťahy medzi Európskou úniou a touto krajinou. Je to krajina, kde ešte stále sú väzni svedomia, ešte stále tu nie je sloboda slova. Čo si o tom myslíte? Aké by mali byť vzťahy s touto krajinou, ktorá sa zúčastňuje na našom východnom partnerstve? A druhá otázka? Čo si myslíte o ponuke Ruska, ktoré by bolo pripravené tiež byť súčasťou tohto východného partnerstva? Ďakujem. Ďakujem, pán Grip. Dovolím si e, stručne zareagovať, pretože som e, už e, pospíral viacero otázok ale máte málo času, možno ste nemohli na všetky odpovedať. Pokiaľ ide o teda e, spoločné zahraničné služby, niektorí kolegovia sa vás spýtali, aké sú vaše zámery týkajúce sa kompetencií e, geografické, e, tematické, teda kompetencií týchto služieb a potom uh, budete sa ďalej zaoberať politikou susedstva alebo nie a potom ako zamýšľate zorganizovať vaše služby, e, váš úrad. Bude to jeden jednotný úrad, kde budú zástupcovia komisie a rady združení alebo budú to dva e, odlišné orgány. Tentokrát vám môžeme dať 5 minút, nech sa páči. Vaša veľkorysosť nemá naozaj hraníc. Dobrá správa je, že je to iba prvá z našich výmen názorov, takže v druhom dni svoje pôsobenia nemám podrobnosti. K niektorým vašim otázkam nemôžem sa vyjadriť podrobne. Takže vrátime sa k tomu, dúfam znovu a znovu, ale e, bola tu otázka o Brazílii. E, pracovala som na tejto téme ako ministerka zahraničných na svojom pôsobení v ministerstve zahraničných vecí, ale tiež ako komisárka pre obchod. Brazília zohráva čoraz významnejšiu úlohu, ale budú tu boli tu voľby v októbri, čiže zaujímavé, ako, by sa, ako sa situácia v Brazílii zmenila. Uh, Potenciálna úloha Brazílie je zaujímavá, ale som si vedomá, že zmeny, ktoré sa môžu v Brazílii udiať, môžu veľmi ovplyvniť e, tieto úlohy. Čiže určite toto je vhodná téma. Pán Kelam, bilateralizmus a spolupráca EÚ s tretími krajinami Chcem budovať na vzťahoch, ktoré majú členské štáty s tretimi krajinami. Niektoré z nich e, majú stovky rokov silných diplomatických vzťahov založených na rôznych historických a kultúrnych väzbách, ktoré sú výhodou v tom, čo sa my snažíme dosiahnuť. Je veľmi dôležité, aby mm, naša práca toto nenarušila, ale skôr tomu pridala hodnotu a delegácie, ktoré som navštívila, ma vedú k tomu, že úloha Európskej únie je v ponuke e, rozličných nových aspektov v týchto vzťahoch. Toto je veľmi uh, dobre známe. Chcem sa pozrieť na to, čo už sme dosiahli, teda z pohľadu rady a komisie, čo funguje najlepšie, čo funguje dobre a pozrieť sa na to, či môžeme z toho vyťažiť to najlepšie. No a z pohľadu toho, čo tu častokrát odznelo, Gruzínsko tu odznelo viackrát o čo sa ja dnes snažím, je nadviazať na to, čo mi poviete, čo je pre vás dôležité. A to ste robili veľmi dobre, pretože keď sa pozriem na tie obrovské portfólia a širokú agendu, ja e, musím mať určité priority. A toto mi veľmi pomáha. Nebudem predstierať, že e, by som poznala podrobne všetko, pretože e, iba mm, minulý týždeň som zistila, že budem v tejto funkcii a len som do nej nastúpila, takže ešte ma toho veľa čaká, s čím sa musím oboznámiť. Takže ďakujem za to, že mi dávate možnosť e, poznať váš názor, čo je pre vás dôležité. Pán Mauro, vy ste hovorili o Iraku a o rozdieloch politickej a v politických názoroch a v administratíve. Dôležitá je úloha členských krajín, ktoré sa snažia združiť e, svoje snaženie v strategickom prístupe Európskej únie. Vždy tu budú okolnosti, kedy tu budú rozdiely medzi členskými krajinami, pretože historicky, kultúrne a politicky sme odlišní a politické rozdiely, členský, čl, rozdiely členských krajín sa odzrkadľujú všade. Ale ja sa musím snažiť veci strategicky pohnúť, tam, e, kde nás veci spájajú. Nebude to znamenať, že sa vždy všetci zhodneme. Výbor pre zahraničné veci bude e, dôležitý preto, aby mi dal signál smerovania, ale tiež príležitosť presadiť e, niektoré veci v tomto procese. Takýmto spôsobom umožníme členským krajinám to, že budú prichádzať ako individuálne členské štáty do našej spoločnej práce. Pokiaľ ide o špecifické pripomienky k Rusku, David Miliband, môj kolega, a dobrý priateľ, samozrejme, bude definovať britskú pozíciu v tejto veci, nie ja. Pani Jackensari, ďakujem za vaše komentáre pokiaľ ide o ženy, tak touto témou by sme strávili celý deň. Je to veľmi dôležitá téma. Prepačte, spýsal, spýtal som sa vás, či uh, uznávate novozvoleného prezidenta Hondurasu. A teda vy ako uh, vo vašej novej pozícii vysokej zástupkyne od včera Európska únia uh, uh, má jednotné telefónne číslo, pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Je to vaše telefónne číslo, pani Baronka? Um, Nespomenula som to, pretože eh, som povedala, že tu bude eh, na budúci týždeň diskusia v Rade pre všeobecné záležitosti, takže tam budú tie veci už veľmi jasné. prepáčte ak ste ma nepočuli povedať eh, toto, dúfala som, že som už odpovedala. Ešte k úlohe žien, tam treba veľa urobiť, veľa povedať. Teraz na to nemáme čas, výnimkou toho, že ja som hrdá na to, že som v tejto pozícii a že som ženou v tejto pozícii a toto sa odzrkadlí v tom, čo robím, kto som. Arktický región, áno, s týmto som sa ešte nezaoberala a dúfam, že budeme mať ešte ďalší dialog, kde sa tomu budeme venovať a potom ešte organizácia e, externej politiky. Bude to jedna kancelária, kde sa budeme snažiť v jednom týme pracovať komisia aj rada. E, moja kancelária bude v budove e, komisie z dvoch jednoduchých dôvodov. Viem, kde je tam kaviareň a potom viem, ako táto budova funguje, čiže nemusím na to myslieť, myslieť na logistiku. A najdôležitejší dôvod je ten, že nemusím byť v tejto budove, pretože tým mi umožní, aby som väčšinu svojho času trávila mimo tejto budove v rade, riešiac eh, rozličné veci, ale ako vysoká zastupkynia musím riešiť aj veci mimo Bruselu, mimo Európskej únie. Tiež ste mi položili otázku o geografických a tematických témach. Ja som sa o tom ešte, ešte nemám jasný názor. Dôležité je pozerať sa na to, kde už máme silné delegácie, ktoré sú úspešné a čo je podstatou ich úspechom? Budovanie novej organizácie znamená, že musíme čerpať z toho, v čom máme úspech a dať tam také nové prísady, e, ktoré odrážajú to, čo my chceme robiť a reagovať na potreby, ktoré treba splniť. Budovať na, práce, ktorá už, na práci, ktorá už bola urobená a združiť rozličné prvky, pozerať sa na to, Pani Muscardini to spomenula. Témy ako obchod, rozvoj a podobne a zamyslieť sa nad tým, ako zabezpečiť e, čo najlepšiu spoluprácu. Toto je moja prvá priorita. Chcem túto prácu robiť priamo v úzkej spolupráci s kolegami a celkom iste s dialogom s parlamentom. Ďakujem, pani Ashton posledné kolo, jednominútové vstupy a začína pán Provera. Môžete začať, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. E, gratulujem vám, Baron Štonová, k vynikajúci odvedenej práce. E, otázka, ktorá mi leží na srdci, e, kooperácia s rozvojovými krajinami je zásadná pre kontrolu migračných tokov E, imigrácia, aj tá nelegálna, sa nedá obmedziť na e, e, policajné opatrenia alebo prísne zákony. Treba naozaj zmeniť aj ekonomické a sociálne podmienky, demokraciu v najchudobnejších krajinách pretože pre jej obyvateľov imigrácia sa stáva nutnosťou v dôsledku hladu alebo utláčania. Eh, takáto politika by však mala byť efektívna eh, s finančnými zdrojmi, ktoré by boli dostatočné a spojená s eh, princípmi dobrého riadenia veci verejných, aby sa naozaj financie dostali tam, kde je to potrebné. No tu je zásadná spolupráca s miestnymi vládami na to, aby sa zabezpečili adekvátne štruktúry pre projekty, menej byrokracie, bojovať eh, proti eh, korupcii treba a treba potom aj eh, kontrolovať lepšie hranice, pokiaľ ide o nelegálnu migráciu. A táto spolupráca s príslušnými vládami je témou rokovania zahraničnej politiky, dôležitou témou. Takže čo v tejto oblasti chcete robiť, eh, pani vysoká eh, zastupkynia? Ďakujem, pán Provera. Zabudol som povedať, eh, že teda ste aj pod predsedom výboru pre zahraničné otázky, okrem toho, že ste poslancom. Slovo má teraz pán Angurakis na 1,5 minúty. Ďakujem. Chcel by som položiť dve otázky baronke Aštonovej. Prvá je nasledujúca. Ako zamýšľate e, reagovať na skutočnosť, že podľa môjho názoru je čoraz viac porušení medzinárodného práva? A veľakrát e, vidíme, že e, sa nepostupuje efektívne v Afganistane, v Iraku. Sú tu kroky až ex post a takisto aj pokiaľ ide o Kosovo. Eh, je to dôležitá téma z pohľadu eh, medzinárodného práva. A potom aj cyperská otázka. Tu by som vás požiadal o presnú, konkrétnu odpoveď. A eh, potom ďalšia otázka sa týka spoločnej pozície EÚ voči Kube, ktorú treba odvolať, pretože je hanebná ešte stále platí napriek tomu, e, e, že e, v OSN je každý proti embargu USA voči Kube. Ale EÚ vo svojej spoločnej pozícii naďalej trvá na určitom type veľmi netypického embarga voči Kube. Ďakujem, pán Anguraki. Slovo má na minútu pán Cohen. Ďakujem bardzo. E, gratuluję pani i dobrze życzę. Blahoželám a, a prajem vám veľa úspechov v vašom úsilí. Otázka na úvod. Zamýšľala ste sa nad tým, ako by vyzerala Európa dnes, keby e, vyhrali e, pacifistické hnutia? Ako by dnes vyzerala Európa, keby vyhralo hnutie, v ktorom ste boli tak aktívna v mladosti? A keď ste odpovedali pánovi Lambergisovi, prekvapilo ma, že ste neboli schopná sa eh, vyjadriť k téme Nord Stream. E, je to dôležitá téma pre mnoho národov v Európe. Mohli by ste mi povedať dátum, kedy by sme e, mohli mať výmenu názorov s vami na túto tému? A takisto by ma zaujímala jednoznačná výmena názorov na otázku, či plán Sarkozyho, pokiaľ ide o riešenie e, gruzinského konfliktu, či sa realizovalo, či sa zúčastníte tohto samitu EU-Ukrajina. A keď hovoríte o posilnení úlohy parlamentu, zmente doterajšiu prax a, a umožnite predstaviteľom parlamentu zúčastniť sa napríklad samitov EU-Rusko, EU-Ukrajina a tak ďalej? E, takéto vaše gesta môžeme s ním počítať? Pokiaľ nemáte zatiaľ odpovede na tieto dôležité otázky, počítate e, s tým, že pomerne rýchlo zavítate opäť do nášho výboru, aby sme sa zoznámili s vašimi názormi, pretože my vás môžeme brať vážne, až keď spoznáme vaše konkrétne názory. Ja som znepokojený tým, že tieto slova e, počujem. Je to môj druhý deň, zatiaľ ešte nemám názor na túto otázku, ale ako vás môžeme posúdiť, keď ešte vlastne vaše názory ani nepoznáme? Ďakujem, pán Koval. Slovo má pán Brantner na 1,5 minúty pani Brandner. Vážená pani Eštonová, vašou úlohou je e, vybudovať e, európsku zahraničnú politiku. Doteraz nemáte e, skúsenosti v klasickej národnej diplomácii, aj keď ste odpovedali skutočne veľmi diplomaticky. EÚ nemá žiadne diplomatické tradície, to možno považovať za handicap, ale tiež za šancu. My túto šancu využijeme E, pretože EÚ chceme oslobodiť od národných tradícií 19. storočia a chceme založiť novú európsku diplomáciu 21. storočia. To pre nás znamená myslieť v politických komplexných e, konceptoch nové aktivity občianskej spoločnosti, nový manažment. Preto e, pre nás je jadrom mm, mm, manažment zvládania kríz a mierotvorby. Bola som trochu šokovaná, viackrát ste povedali, že zahraničná zahraničná e, politika má priniesť pridanú hodnotu pre členské štáty. Podľa môjho názoru to má byť pridaná hodnota pre obyvateľov. E, celé vaše vyjadrenia sú zatiaľ e, trošku e, v prospech členských štátov a nie obyvateľov, takže tam by som vás požiadala o zmenu. Chcela by som rovnako ako pán Barozo, aby ste aj vy prišli s vašou víziou pre európsku úlohu v svete a s vašou víziou. Očakávame samozrejme aj vašu spoluprácu s Európskou úniou, s parlamentom. Vaše prvé písomné stanovisko včera, kde hovoríte, tešíte sa na spoluprácu s radou a s členskými členskými eh, štátmi, s komisiou. O parlamente tam nie je ani zmienka, pre mňa to bolo tragické, dúfam, že to v budúcnosti zmeníte, každopádne sa zmením, eh, sa tešíme na našu spoluprácu do budúcnosti, otestujeme si to, ďakujem. Ďakujem pani eh, Brantnerová. Pán Lambsdorff má slovo. Ďakujem pán predseda. Pani Baronka Eštunová, liberáli si dnes mohli urobiť e, svoj dojem z vašho pôsobenia vo vašej funkcii. Ste e, zároveň členkou komisie Barozu e, prvej, teda pracovali ste na základoch zmluvy z Nice, zatiaľ e, e, ste ešte neprešli na novú zmluvu. Každopádne vaša nová funkcia e, podľa nášho názoru je v poriadku a budete ju dobre vykonávať. Čo sa týka vypočutia v januári, nechcem tu nič prejudikovať. Myslím ale, že dnešné vaše vystúpenie je tu dobré. Chceme vám dať férovú šancu, nechceme žiaden detailný harmonogram EAD, ani nechceme nechceme žiadne konkrétne údaje ohľadne rozpočtu. Každopádne môžem len súhlasiť s pani kolegyňou Brandnerovou, že v januári čakáme od vás odpovede. Radi ich príjmeme aj v písomnej forme. Nečakajte do apríla. V januári už sa budeme touto problematikou skutočne intenzívne zaoberať. Ešte jedna presná otázka mm, ohľadne vášho e, názoru, pretože Eh, budete teda eh, sa venovať svojmu pôsobeniu eh, v rámci dvojitej funkcie, alebo to sú dva úrady z, v jednej osobe. Čo si myslíte o politike susedstva, že vám ju chcú prideliť. Považujem to nie za správne a tiež veľmi dôležitý bod je, prosím, postarajte sa veľmi rýchlo o to, aby sme mali zastúpenie e, v OSN, zastúpenie zo strany Rady komisie. To je veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem na minútu a pol. Má teraz slovo pán Sloboda. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne. Mnohé otázky, e, mnohé posolstva. Ja budem pokračovať týmto spôsobom k Rusku, znovu zopakovať, že očakávame veľmi pragmatickú politiku, ale budete musieť byť odhodlaná ohľadom ľudských práv a demokracie a Nord Stream to je dôležitý projekt, takže mm, je to prioritný projekt, môžete to kritizovať, ale bolo o tom už rozhodnuté k USA. Potrebujeme silnú alianciu, ale zároveň z európskej pozície, čím budeme priateľskejší, tým môžeme byť kritickejší v niektorých veciach. Jadrové odzbrojenie. Moja skupina je veľmi spokojná s vašim zaangažovaním. Sa pokračujte, aj keď mu, budete musieť byť diplomatickejšia, ale tento záväzok je veľmi správny. K ľudským právam samozrejme musíte skombinovať ľudskú, ľudské práva a zahraničnú politiku. Uh, a potom spolupráca s parlamentom. My očakávame väčšiu spoluprácu ako len e, nevyhnutnú spoluprácu z inštitucionálneho hľadiska a sme si istí, že takto to bude. No a pani Baronka, teraz sedíte pred nami, ale v budúcnosti sa musíme rozhodnúť, či budete sedieť na strane komisie alebo na strane rady. Chcete byť na strane komisie. Nezabúdajme na radu. Pre nás ste podpredsedničkou komisie, pre špecifické portfólia, čiže toto by bolo veľmi dobré. Ďakujem. Ďakujem, pán Sloboda. Slovo má na 1,5 minúty pán Brok. Pán predseda, pani predsednička, podpredsednička, zastávate e, portfólio, ktoré je nové a zastávať teda novú funkciu. Myslím, že to je uláhodná Herkulesa. Mm. V ostatných dňoch som sa tešil, keď som sa dopočul, že vaša kancelária bude v komisii. A teraz som sa ale dopočul, že to robíte najmä preto, že viete, kde je tam možné kúpiť kavičku je, ste si vedomá toho, že veľká časť e, vašej funkcie e, vlastne pochádza e, z časti komisie, že nezastupujete len predsedu, ale že je to vlastne vaša funkcia zaoberať sa zahraničnou politikou a toto je potrebné vyprofilovať a nejde len o spoluprácu s Európskym parlamentom, ktorý ste síce zabudli v vašom tlačovom oznámení, ale dnes ste túto spoluprácu ponúkli, ale ide tiež e, o to, aby ste e, e, svoje správy vlastne delegovala aj nám, Európskemu parlamentu. A ako pani Brantnerová povedala, ide o to, že pre inštitúcie e, to bude väčšia pridaná hodnota, keď ste doteraz hovorili len s Koreperom, ale nie s Európskym e, parlamentom. Tam asi e, je trochu nedorozumenia. Dúfam, že v rámci hearingu, ktoré s vami budeme mať v januári, si tieto nedorozumenia vyriešime, aby sme sa mohli dopracovať k dobrej spolupráci s vami. Ďakujem. Eh, Pani Aščanová, eh, vyzerá to vynikajúco eh, s časom. Rešpektovali sme veľmi dobre časový harmonogram. Ja sa vzdám mojich dvoch minút, na ktoré som mal právo a dám vám ich. Takže budete mať 8 minút dispozícii. Ja vám ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Bola to veľmi zaujímavá analýza tém ktoré vytvárajú okolnosti pre nelegálnu migráciu, ktorej sme svedkami a v mnohých veciach e, to sa týka Atalanty, práce, ktorú robíme. Týka sa to mnohých ďalších oblastí našej zahraničnej politike. Snažíme sa nielen riešiť symptómy problému, ale zohrávať našu úlohu aj e, v tej časti, kde sa vytvárajú problémy. Je to veľmi dobrý spôsob pretože pre mňa ide o to, aby sme združili našu snahu, aby sme zohrali našu úlohu, podporili naše, presadili naše hodnoty. To sa týka demokracie ľudských práv, to sa týka príležitosti pre ľudí, aby žili v miery, aby rozvíjali svoje uh, ich hospodárstvo, aby mohli posielať svojich detí do škôl. A toto bude rámec, ktorým sa bude riadiť aj moja práca. Vaša analýza mi dáva príležitosť toto povedať. Tieto základné návrhy e, ľudských práv, hodnot, dôstojnosti musia byť vo všetkom, čo robíme. To neznamená, že je jednoduché toto odzrkadliť vo všetkých našich vzťahoch. Sme od toho ďaleko, niektoré sú veľmi komplikované a komplexné. A tým, že som sa vyhla odpovediam, e, to bolo preto, že to, čo poviem, bude nielenže považované za reakciu, ale za, za zvažované stanovisko. Uh, akokoľvek sa môžem považovať za šikovnú, to, čo o, odo mňa budete počuť, musí byť podľa mňa založené na tých najlepších informáciách, najlepších znalostiach od tých najlepších ľudí a potom vám môžem dať priamu odpoveď a toto aj urobím. Zneužívanie medzinárodného práva v súvislosti s Kubou, e, pán Dehuk nedávno povedal, že veci napredujú a že jedna z vecí, ktorú musíme zvážiť v Európskej únii je, čo to znamená a to ma privádza k mojej druhej záverečnej poznámke. Situácia je malokedy stabilná vo svete. Malokedy sme pred situáciou, že môžeme odpovedať áno alebo nie. A je veľmi dôležité, aby sme videli veci, ako sa pohybujú, ako napredujú Týka sa to komisie, rady a parlamentu. Musíme ehm, reagovať na zmeny, ktoré sa dejú. Či sa to týka Hondurasu, stanoviska prezidenta Obamu, ehm, Afganistanu alebo čoko, čokoľvek iného. Musíme byť schopní reagovať našimi stanoviskami. Čas plynie ehm, rýchlo, ale vždy musíme reagovať. či budem na Európskom krajskom sabite, tu bola otázka, nebudem tam, ale budú tam, bude tam komisia zastúpená. Dôvod je ten, že to koliduje s mojou prvou príležitosťou byť eh, na eh, stretnutí v NATO a stretnúť sa s pani Clintonovou. Uh, musíme čo najlepšie využiť zdroje, ktoré máme. A toto bola pre mňa príležitosť stretnúť sa s pani Clintonovou a s generálnym tajomníkom NATO, ale budeme samozrejme pracovať aj na týchto témach. Ešte je tu veľký priestor, pokiaľ ide o naše vzťahy s Ruskom a dopady toho, čo definoval pán Sarkozy minulý rok na východe, v našich vzťahoch so všetkými krajinami, či ide o západný Balkán, to, čo robíme o východnom partnerstve a podobne. A ja si to veľmi dobre uvedomujem, ale keď som sem dnes išla, tak ako som povedala, chcela som si vypočuť e, vaše názory. Toto nie je moje vypočutie. Toto je moja prvá príležitosť, e, ktorú si vážim a povedala som to predsedovi výboru. Chcela som to urobiť čo najrychlejšie. Nie preto, že som bola schopná reagovať na všetko, ale preto, lebo som chcela mať príležitosť urobiť dve veci. Prvá vec, vypočuť si vaše názory a dať odpovedie, ktoré som schopná podať. A druhá vec, povedať vám, ako veľmi si myslím, že je tento parlament dôležitý a ako si cením náš dialog. Určite nie je posledná príležitosť, kedy sa vidíme. Ja dúfam, že sa uvidíme čo najčastejšie a jedna z víziev, ktorá predo mnou je, je ehm, časový harmonogram pre moju budúcu prácu, pretože je tu tak veľa kolidujúcich záujmov a príležitosť eh, tohto druhu je pre mňa veľmi dôležitá. Diplomatické tradície, pani Brantnerová, pridaná hodnota pre občanov, máte absolútnu pravdu, je to pridaná hodnota pre občanov. Ja si často spájam členské štáty s občanmi, ale správne ste ma požiadali, aby som častejšie používala výraz občania. Budem sa o to snažiť nové tradície, skutočná príležitosť s občianskými spoločnosťami a s ostatnými. Ale nepodceňujem, a tu prichádzam k poslednej pripomienke, nemám kabinet, nemám ešte tým. Zdedila som, keď chcete, prázdny list papiera a sú tam možno jedna alebo dve drobné veci. Mám pár nápadov a už nefungujem v kancelárii e, komisárov. Budem sa snažiť ešte dokončiť e, svoje predošlé portfólium. Sú tu nové vzťahy v rade. E, väčšinu včerajška som tam strávila, čiže mm, mi ešte stále pracujeme. Nie je to ospravedlnenie, je to len realita. Ešte stále sa snažíme zistiť, čo zmluva vlastne znamená z pohľadu rozpočtu, vzťahov s rotujúcim predsedníctvom. Všetky tieto veci sú úplne nové a môžem povedať, že teda nie je prekvapivé, keď nemôžem koherentne odpovedať na všetko. Možno je to aj výhoda, pretože možno, že to znamená, že ja som nečakala, že ma toto postretne a prišla som sem s tým prázdnym listom papiera a potrebujem vašu pomoc, aby sme ho spoločne popísali. Pán Lambsdorff, konkrétne odpovede v januári. Áno, samozrejme, január bude iný. Vtedy budeme môcť preskúmať veci podrobnejšie. Toto je úplný začiatok, ale prídem, porozprávame sa, ako som už povedala, a dúfam, že budeme s vami budeme schopní spolupracovať. Pán Svoboda, vzťahy s Ruskom, USA, veľmi dôležité, pragmatický prístup, to je zásadný aspekt. kde si mám sadnúť. Ja som naozaj nevedela, že kde je moje miesto. Ehm, chcela by som, aby tu bolo nejaké tretie miesto, ale snažím, budem sa v budúcnosti snažiť byť raz na jednom a raz na druhom podľa potreby. Ešte nikdy sme takúto situáciu nemali. Ja sa snažím o to, aby sme mali maximálny úspech. Môžete ma volať za odpovednosť. Je to vaše demokratické právo, je to úplne v poriadku. V poriadku. Je to jedna z našich zásadných hodnot, ale pomôžte mi, aby som pracovala správne. Je to len veľmi ťažká a veľká úloha, ktorá nás čaká a budem sa snažiť ju plniť tak, aby sme boli na to všetci hrdí, všetky tieto roky rokovaní mnohé hodiny, ktoré som e, e, strávila vo svojej doterajšej práci. Dúfam, že to nevíde na zmar. A ešte na záver by som chcela povedať, že potrebujem vašu pomoc pre moju budúcu prácu a veľmi sa na túto našu prácu v budúcnosti teším. Dobre. Ďakujem, pani Aštanová. Ako ste povedali, toto je prvé stretnutie, budú nasledovať ďalšie, obzvlášť to formálne v januári, kde budeme môcť znovu e, otvoriť a prebrať aj tie medzery, ktoré tu eventuálne dnes boli. Takže ďakujem vám a uvidíme sa v januári a prajem vám všetko dobre do vašej práce. Máme prerušené zasadnutie na približne 5 minút. E, potom budeme pokračovať v našej práci rozšíreným predsedníctvom v tejto istej miestnosti.